Good afternoon. Príjemné odpoludnie, kolegovia a kolegyne. Viem, že sme stále bližšie k letným prázdninám. To sú naozaj dobré správy. Toto už sa vôbec nepodobá na Libe, ale aj tak vás vítam. Pokračujeme práci na zasadnutí. Eh, dostávame sa do cieľovej rovinky. Eh, pokračujeme bodom 17. Ide o diskusiu o Európskom podpornom úrade pre azyl a jeho pracovný program na rok 2017. Správu predstaví výkonný riaditeľ pán Robert Visser. Srdečne vás vítam, pán rediteľ, na tomto popoludnešnom zasadnutí výboru LIBE. A zaujímame sa o to, ako odštartoval tento podporný úrad ktorý bol novo vytvorený a aký je jeho pracovný program na rok 2011. Chcem vám pripomenúť, že túto novú eh, Európsku agentúru eh, sme otvorili na Malte 19. júna a eh, ide vlastne o podporu pre európsky azylový systém, poznáme jeho ambície, vieme o našich ambíciách v oblasti slobod, bezpečnosti a spravodlivosti. Je to tak e, rozhodujúca téma pre Lisabonskú zmluvu. Vítame preto pána Vísera a potom budeme mať priestor pre diskusiu. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda ctení členovia, som rád, že môžem byť medzi vami e, opäť, potom čo som tu bol 9. decembra minulý rok, keď som sa vám predstavil ako kandidát a potom e, som bol vymenovaný do úradu a 1. januára. A chcem vám teraz predstaviť pracovný program na rok 2011, ktorý sme vám doručili pred nejakým časom a odtedy sa udialo niekoľko nepredvídaných okolností, napríklad situácia v Stredomorí, takže sa tam trošku zmenili priority, ale v podstate sa pridržame toho programu tak, ako bol predstavený. Tento program sa zameriava na priority, ktoré boli načetnuté v štokholmskom programe a v EASO programe. E, chcem stručne e, pripomenúť niektoré prvky tohto programu. Áno, ide o začiatok, e, o, začíname vlastne od nuly. Ja som bol prvým zamestnancom, takže bolo treba naj, najať ďalších zamestnancov a pokiaľ ide o zamestnávanie ďalších pracovníkov, tak e, sa teraz nachádzame v procese e, vypočutí. E, vyhlásili sme vyberovanie konanie 27 pozícií a dostali sme 2500 prihlášok, takže tam bolo treba urobiť veľa, veľa pohovorov, ale s pomocou komisie dúfam, že sa nám to podarí ale isté to potrvá nejaký čas. Po druhé, e, využívame e, expertov 11 alebo 12 tomto roku, ktorí sú e, poskytnutí z iných organizácií. A do konca roka dúfam, že budeme mať asi 40 zamestnancov a zároveň s tým, ako som nastúpil do úradu, bolo potrebné poskytnúť podporu, pokiaľ ide o migračnú situáciu v Grécku a viaceré členské štáty, UNHCR, komisia e, nám pomohli pripraviť e, podrobný e, operačný plán pre pomoc EASO v Grécku a už začiatkom apríla som e, s e, gréckým ministrom mohol podpísať tento operačný plán a e, krátko na to boli vyslané prvé podporné týmy do Grécka. A som hrdý na to, že spolu s Gréckom sa nám podarilo túto vec rozbehnúť. Zatiaľ tá práca prebieha podľa plánu a dokonca niekedy aj predstihuje plán. Samozrejme, je veľmi dôležité, aby sa situácia v Grécku zlepšila a tento plán počíta tiež e, s e, trvalým zlepšením e, situácie, aby sa vytvoril nový azylový systém. Pokiaľ ide, alebo popri tom pláne v Grécku sme spustili aj niektoré iné aktivity, Napríklad môžem spomenúť e, Európske azylové kurikulum, čo je vzdelávací program, ktorý začne v septembri a EASO bude tieto e, vzdelávania e, pripravovať. Ďalej téma, ktorá vzbudila pozornosť, ide o vlastne o webovú aplikáciu o získavaní informácie o krajine pôvodu. A malo by sa to spustiť v lete a potom to preverie EASO. V pracovnom programe e, tiež je zaznačené to, že e, budeme e, predkladať tiež správu o krajine pôvodu v súvislosti s Afganistanom Ďalej e, chceme hovoriť o akčnom pláne EÚ, o e, mladistvých bez doprovodu a toto robíme spolu s Frontexom. Potom štvrtý bod je e, intervenčný zásobník v v súvislosti s azylom. E, máme tam už 4500 mien e, expertov z rôznych členských krajín. Zahrania to občianskú spoločnosť, tak som to slúbil na výpočití v minulý rok v decembri. A prvé konzultačné fórum s občianskou spoločnosťou, ale aj s e, predstaviteľmi akademickej obce a ďalšími mimovládnymi aktérmi by sme chceli mať v decembri tohto roku, aby sme využili expertízu občianskej spoločnosti. A ako predseda spomenul, 19. júna bolo formálne spustenie v, na Malte a potom boli podpísané aj dohody s Maltou, pokiaľ ide o budovy a umiestnenie Ja som čeli vysokým očakávaniam, pán predseda. Bol som vo Varšave, stretol som sa s predstaviteľmi predsedníctva, prebehla tam Európska konferencia o azyle a bolo veľmi jasné, že EASO eh, má svoje miesto v tejto širšej perspektíve európskeho azylového systému ale tiež sa ukázalo, že EASO môže fungovať len vtedy, ak bude mať dostatočnú podporu členských štátov, komisie a dúfam, že aj podporu Európskeho parlamentu. Som rád, že doteraz e, môžem zaznamenať takúto podporu. Pokiaľ ide o pokračovanie pracovného programu do budúceho roka, tak e, budeme ďalej rozvíjať tie e, doterajšie aktivity a potom budeme hovoriť o e, presídlovaní z tretich krajín. Ako som povedal, sú tu veľké očakávania a samozrejme tu nás trošku znepokojuje nulový náraz v rozpočte pre EASO a e, pre nás to je náročné, lebo ešte sme nedosiahli ani minimálnu kapacitu. Chcem vám teda predložiť tento pracovný program a je za tým veľa, veľa práce a veľa ambícií. Ďakujem. Ďakujeme vám a samozrejme môžete počítať s tým, že vám prajeme všetko dobré vám a EASO vo vašej práce, aby sa ďalej rozvíjala. Vy ste na čele tejto novej organizácie. Teraz môžeme prejsť k e, diskusii. Možno najprv udelím slovo komisii. Pani Rioga, nie, nemáte záujem prehovoriť. Takže prejdeme e, k diskusii a slovo má pán Duan de Kamp. Ďakujem vám veľmi pekne, pán predseda prítomnosti pána Fisera sa vždy tak troška e, si zaspomínam a, e, a veľmi ma to teší, lebo som býval poslancom holandského parlamentu, aj tam som sa stretával s pánom Fiserom, takže tie, e, tie, tá minulosť e, podľa môjho názoru by mohla pokračovať v budúcnosti takýmito stretnutiami. Každopádne mu chcem veľmi pekne poďakovať za vysvetlenie pracovného programu, aj za text tohto pracovného programu, ale zostávajú mi štyri otázky, ktoré by som chcel položiť. My sa momentálne nachádzame vo fáze rozbehu e, spoločného úradu spoločenstva pre, pre podporu. Um, ale Európskeho podporného úradu pre azyl. Ale uh, európsky občania chcú vidieť reálne kroky tejto agentúry a aj e, keď si pozriete, e, no, teda keď si, keď si všimneme napríklad počet poslancov, ktorí sa tu momentálne nachádzajú za Európsky parlament, tak by sa mohlo zdať, že problém azylu v Európe neestuje. Ale zaujímal by ma tzv. grécky program. Vy ste hovorili, že niekoľko odborníkov sa vydalo do Grécka, ale pýtam sa, čo to do tejto chvíle prinieslo. Je teraz hranica s Tureckom dostatočne chránená, je nepriedišná, alebo, alebo Grécko v podstate má mnoho iných problémov a chcem sa e, spýtať, že, mm, chcem sa spýtať, aké výsledky je možné doteraz e, ukázať, lebo e, je tam aj ten princíp zdieľania bremena a ja by som chcel vedieť, ako to vyzerá. No a tretia otázka, alebo druhá otázka, kedy táto fáza rozbehu sa skončí? Kedy E, budete fungovať naplno a budete využívať všetky právomoci, ktoré Európska únia vám dala alebo dá. Teda kedy budete podľa vášho predpokladu fungovať v plnej sile. No a s tým súvisí tretia otázka. A to, e, či ehm, s vami, alebo ktoré členské štáty s vami už počítajú, pretože ten incident e, medzi Talianskom a Francúzskom o ohľadom tureck- eh, tuniských utečencov, respektíve žiadateľov o azyl. Toto by asi nemalo byť eh, príkladom eh, schopnosti konať na európskej úrovni. Takže sa chcem spýtať, aká bude vaša úloha a chcem sa spýtať, či um, pán Sarkozy už troška ochladol a je možné, aby ste s ním spolupracovali. A posledná otázka sa týka delby záťaže, burden sharing. Chcem sa spýtať, či, e, zas, či e, delba záťaže bez akéhokoľvek hodnotenia tlaku azylantov, respektíve žiadateľov azyl, um, či to je správny prístup, e, respektíve ako by to malo byť, prepočítajú sa nejak počty žiadateľov azyl, potom sa budú distribuovať, alebo ako to, ako, ako si predstavujete túto otázku? Ďalej, pán predseda, ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť. Thank you. Ďakujem vám, ďakujem za vaše otázky. A teraz pani Sipel. Ďakujem vám. Máme žiaľ len obmedzený čas. Ja by som totiž rada hovorila o konkrétnych veciach. Vaša agentúra je zmiešaná agentúra, má pevný personál a potom e, má aj národných expertov. Mňa by zaujímalo, ako prebieha spolupráca týchto rozdielných ľudí a ako vyzerá konkrétne pomoc expertov z Nemecka napríklad v Grécku, ako prebieha spolupráca. Grécko je v mnohom ohľade obťažnou krajinou. Grécko má šetriť a šetriť a samozrejme to e, e, nezlepšuje situáciu v záchytných táboroch, takže tam prebiehajú viaceré zmeny v Grécku. A ako teda vyzerá a môže vyzerať podpora vášho úradu? Aj pokiaľ ide o mladistvých bez sprievodu, budete podnikať vlastné aktivity? To je veľmi dôležitá otázka. Potom tretie, presidlovanie e, do tretích štátov, ako to prebieha, spolupracujete priamo s e, týmito členskými štátmi, alebo tam vysielate spolupracovníkov, aby sa oboznámili s konkrétnymi miestami, s terénom. A potom na záver e, malá poznámka. Ak sme počuli zo strany niektorých krajín, že aké to je strašné s pristahovalcami, e, tak e, ma udivuje, že sme nenavýšili rozpočet e, pre tento úrad, ale chceme ich poslať späť, takže, takže ešte nie je dostatočný tlak na to, aby sme naozaj poskytli potrebné zdroje pre túto oblasť. Ďakujem. A teraz pani Lambert, ktorá bola spravodajkyňou. Ďakujem, pán predseda. Som rada, že ste opäť medzi nami. Chcem tiež položiť otázku v súvislosti s rozpočtom. Zaujíma ktoré práce sa nebudú môcť urobiť ktoré by sa inak mohli urobiť, ak ten rozpočet zostane taký, ako je. Potom jedna z otázok, keď sme sa pozreli na nariadenie pre EASO a tam e, narastol ten počet žiadosti o azyl a, a potreba informovanosti, tak tam je otázka tlmočenia Zaujímalo by ma, čo členské štáty ponúkajú v tomto ohľade, aby sa žiadosti dali spracovať efektívnejšie a, a aby e, žiadateľia mohli lepšie vyjadriť podstatu svojej žiadosti. A potom e, otázka hraníc, samozrejme to nie je otázka EASO ako takého, ale chcem sa spýtať, či by ste mohli hovoriť e, e, o spolupráci s inými agentúrami, ktoré hovoria o, e, ktoré sa zaoberajú týmito migračnými tokmi. A tiež tu ide o to, aby Európska únie či, či Európska únia venuje dostatočnú politickú pozornosť týmto zmiešaným tokom Takže ako vaša agentúra dokáže spolupracovať s inými agentúrami, aby e, riešila tieto odlišnosti? Ďakujem. Ďakujem. Nemáme žiadne ďalšie otázky? Nech sa páči, pán Klejs. Eh, eh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja budem hovoriť veľmi stručne. Ja by som sa chcel pripojiť eh, k otázkam pána de Kampa. Chcel by som vedieť viac o situácii v pohraničnej oblasti medzi Gréckom a Tureckom. Teda toto býval problém a je to problém, ktorý sa ťahá už veľmi dlhú dobu a e, volá po, po e, aktivite. Aj v minulosti sa vynula potreba operácií. Turecko totiž je tranzitnou krajinou pre nelegálnu imigráciu a teda bývalo a túto svoju úlohu potlačilo veľmi úspešne proti tomuto bojuje. No a ďalej sa chcem spýtať, pokiaľ ide o tie správy z krajín pôvodu, Country of Origin Reports. Ja by som chcel vedieť, ako vidíte mm, vlastne cieľ týchto správ, teda v praxi sa tieto správy budú využívať na čo konkrétne. Teda e, mali by tam byť relevantné informácie, ktoré sa nejako budú využívať, ale kde? Pri, e, e, pri mm, vlastne vracaní osob, ktoré nezískajú azyl, toto je jedna možnosť, ktorú si ja predstavím, ale bude, budú sa používať napríklad aj pri hodnotení e, žiadosti o azyl v prípade ľudí, ktorí žiadajú o politický azyl. Dobre, ďakujem veľmi pekne kolegovia, nevidím ďalšie zvyhnuté ruky, takže sa vrátime znova sem k stolu a požiadame pána Fisera, aby odpovedal na tieto otázky. Ja vám veľmi pekne, ďakujem, e, veľmi pekne ďakujem, pán predseda, ďakujem aj poslancom a pani poslankyni za otázky. Možno by som e, mohol Možno by som mohol odpovedať na tie otázky v tom poradí, v akom sme ich dostali. Pozriem sa najprv na to Grécko, pretože niekoľko ľudí sa pýtalo práve na Grécko, na, na problém s grécko-tureckou hranicou. A tu by som chcel povedať, že grécky program, grécky program, ktorý my máme, je rozsiahly aj časovo, aj rozsahom. Asi teda no, rozsah časový sú dva roky, aj keď by mohol byť samozrejme mnoho viac. Pokiaľ ide o azyl, tak tam v tom programe sú tri hlavné kapitoly. Jedna kapitola e, sa zaoberá vytvorením nového azylového úradu, druhá alebo ďalšia vytvorením nezávislej príjmacej agentúry a um, tu by bolo treba riešiť Eh, problém mm, žiado- zatiaľ nevybavených žiadostí, ktoré je asi 50 tisíc eh, v Grécku. No a potom eh, tretia vec, tá sa skôr týka Frontexu, tak tam by malo ísť to zlepšovanie zmenu a zlepšovanie správ správy hranice alebo riadenia hranice. No a mm, tieto veci e, samozrejme neviem vyriešiť všetky ja sám, ale e, vieme ovplyvniť situáciu týkajúcu sa azylu a zmiešaných tokov. Primárne však ochrana hranice spadá pod e, Frontex. Aj keď no, sa na tie ota- ostatné otázky predsa pokúsim odpovedať. Padla tu otázka na spoluprácu a prepojenie s ďalšími agentúrami. Frontex, teda spolu s Frontexom sme došli k záveru, že by sme mali spolupracovať čo najúžšie. Pretože ide skutočne o zmiešané toky a um, s týmto sa stretávame aj my, aj Frontex. A eh, Hneď ako sa dostanete do terénu, tak ehm, tam dochádza k screeningu, k stotožňovaniu a tieto činnosti sa lepšie vykonávajú v spolupráci eh, s Frontexom alebo s inými agentúrami a ehm, tomto prípade tá otázka, ktorá sa pýtala, e, teda, ktorá bola položená na tie zmiešané procesy, áno, e, my e, v tých zmiešaných tokoch skutočne skúmame aj udelovanie, aj zamietanie azylu a takisto vrácanie osob. No a výsledky tohto gréckého programu sú aké? Ehm, len asi dva mesiace pracujeme v Grécku reálne v teréne, ale napriek tomu je badateľné určité zlepšenie v kvalite rozhodnutí, a to najmä s podporou NHCR. UNHCR má skutočne mimoriadne dôležitú úlohu, ale boli vyslaní takisto odborníci, odborníci z členských štátov, ktorí pomáhajú pri e, týchto činnostiach a operáciách v teréne. E, preto konkrétne e, výsledky sú, ale Ehm, budovanie organizácie nie je až taký atraktívny výsledok. Ehm, nedá sa jednoducho vykázať nejak číselne, že by sa zmenšoval počet prípadov alebo niečo sa zlepšoval, nejaký iný parameter. Ehm, tu ide v, prvej, v prvej fáze naozaj o vybudovanie organizácie a systému. Ale z technického hľadiska sa dá povedať, že grécka strana, grécké orgány na tejto veci pracujú s veľkým nasadením konštruktívne a veľmi pozitívne Eh, neviem, čo sa deje v ostatných oblastiach Grécka. Viem však, že situácia je komplikovaná z finančnej stránky, aj z politickej stránky, kvôli tým problémom, ktoré tam momentálne sú, ale to jednoducho musíme akceptovať, to je daná vec, taká je situácia, v tej musíme pracovať. Každopádne Môžem zdôrazniť, že grécké orgány sa zatiaľ stavali k našej činnosti veľmi ústretov, ale zostáva ešte veľa um, ďalších vecí, ktoré treba urobiť. Dva roky sú veľmi veľa času. A kedy uh, bude agentúra plne funkčná? No, uh, predpokladá sa, že nejakých 18-19 pracovníkov bude tvoriť uh, akési zamestnanecké jadro, stabilných zamestnancov, okolo nich bude fungovať e, e, okruh dočasných spolupracovníkov. Do budúceho roka to ešte nebude možné vyriešiť kvôli rozpočtovým e, náležitostiam. Bude teda potrebné odložiť investície do organizácie na minimálne na rok 2013 kvôli teda procesu zostavovania rozpočtu, ale dúfam, že e, v tom čase už rozpočet nadobudne tie pôvodné dimenzie. E, dôsledkom tohoto bude to, že priority čiastočne v oblasti základnej organizačnej štruktúry, ale aj v oblasti obsahu a činnosti v súčasnosti žiaľ sú také, že v budúcom roku sa budeme naj- snažiť investovať najmä do toho externého rozmeru, ale priority nebudú možno formulované až tak odvážne, ako by som si to ja osobne prial. Členské štáty zo, e, teda ako členské štáty e, zohľadňujú EASO alebo ako vnímajú túto organizáciu. No k tomu by som sa snáď ani nemal vyjadrovať ja, ale chcel by som povedať, že e, legislatíva EÚ je v tomto striktná. Základná zodpovednosť leží na členských štátoch. V oblasti azylu je to jednoducho ich parketa a EASO s tým nemôže nič urobiť. Rozhodovacia právomoc jednoducho prináleží členským štátom. Na druhej strane EASO už teraz dostáva žiadosti od členských štátov a aspoň Teraz sa zatiaľ ukazuje, že je veľký záujem o agentúru a, a vyjadrenia plnej podpory nám nechýbajú. Pán Šarkozy, ako to je s ním doteraz? No, nevieme. Ako to bude, zatiaľ je to všelijako. E, Zdielanie bremena. Ak e, máte na mysli e, presídlovanie, relocation, tak presídlovanie, ako iste viete, sú v, vo východiskom nariadení definované veľmi voľne. A ja som si sám veľmi dobre vedomý toho, že obidve tieto témy sú veľmi politicky citlivé. Naše nariadenie hovorí o tom, že aso bude spolupracovať vždy, keď o to bude požiadané. Ja samozrejme sa zasadím za to, aby to tak naozaj bolo. Komisárka Malmstrom eh, eh, prislúbila eh, malckej vláde napríklad podporu hneď ako budú k dispozícii plány presídlovania pre Maltu, alebo teda žiadateľov azyl na Malte. Domnievame sa, že toto presídlenie by malo byť priznávané konkrétnym už spracovaným žiadostiam, čiže nie kde komu len e, a žiadateľom o azyl s priznaným štatútom, pretože skúmanie, opätovné skúmanie žiadostí e, by nemalo byť prioritou. Tento proces sa už v podstate rozbehol. E, spolupráca v Grécku a spolupráca s ďalšími členskými štátmi a expertmi toto je tá zaujímavá, vzrušujúca časť, ehm, teda fakt, že sa spolupracuje s mnohými odborníkmi z členských štátov a spolupráca s týmito členskými štátmi je veľmi zaujímavá sama o sebe. Ale spolupráca s odborníkmi je niekedy e, veľmi ehm, zrušujúca už na národnej úrovni. Takže my sme sa e, v Grécku napríklad e, naučili, že len vyslať expertov a informovať ich, čo majú robiť a získavať informácie naspäť nestačí. Treba zabezpečiť určitý projektový manažment, musia existovať e, systémy a mechanizmy na ovládanie celého procesu. To je jednoducho absolútne nevyhnutné a v tomto tí experti um, niekedy tiež môžu pomôcť. A ehm, k ostatným otázkam už som hovoril o tom presídlení, o tej relokácii, rozpočet. No, o tom tiež. Ehm, tlmočenie, to je veľmi dôležitá téma. Prí, príspevok EASO v tejto oblasti podľa môjho názoru je najmä na úseku vzdelávania a výcviku, pretože výcvik v konečnom dôsledku je najdôležitejší. Ak sa vieme e, dohodnúť jedným jazykom na politických otázkach, tak e, potom by nemal byť problém vytvoriť e, spoločný vzdelávací program pre spracúvanie žiadosti a tam takisto sa môžeme iste dohodnúť na nejakom spoločnom jazyku. No a ďalej, ak budeme organizovať zdieľané služby, tak toto je práve prípad vzdelaných služieb a vzdelanie tlmočenia, z toho už sú určité skúsenosti. Pilotný projekt zahrňa vytvorenie akéhosi um, rezervoáru tlmočníkov, z ktorého možno čerpať v prípade potreby. No a ja sa toto využije aj v budúcnosti. Plusy a mínusy sú také, že tlmočenie je pomerne náročný koníček. Je to finančne e, teda drahá záležitosť a preto e, musíme skúmať e, maximálne zefektívňovanie nasadzovania tlmočníkov. No a spolupráca s Frontexom tu je e, celkom prirodzené možné východisko alebo riešenie a pravdepodobne aj s Europolom by sme mohli pri zmiešaných tokoch a obchodovaní s prevádzačstve tak e, tam takisto spolupráca s Europolom vyzerá ako najlogickejšie riešenie. Skrátka dúfame, že eh, nám to vyjde na viacerých frontoch. Úloha Turecka. Mm, spolupráca s Tureckom je, eh, je veľmi dôležitá, pretože máme s Tureckom pomerne veľkú spoločnú hranicu ako Európska únia. ale v súčasnosti rokovania sa e, vedú na čiste politickej úrovni. Tak e, medzi Gréckom a Tureckom, ako aj medzi EÚ a Tureckom. Takže um, do toho jednoducho naša agentúra nemôže vstupovať. A Spolupráca s, so susednými krajinami, teda Tureckom, ale nielen Tureckom, by mala byť a dúfam bude jednou z priorít EASO, pretože práve tam možno dosiahnuť úspech veľmi efektívne. A pripomína sa, že e, treba pamätať nielen na e, koniec procesu, ale aj začiatok procesu a E, Tieto správy COR e, nám môžu pomôcť e, formulovať celý ten proces od začiatku po koniec. Ja som hovoril viackrát s, so zástupcami súdneho systému v Európe a tých celkom nadchla myšlienka, že by existoval, existovalo nejaké nezávislé hodnotenie krajín pôvodu, ktoré by zohľadňovalo alebo teda ktoré by bolo vytvárané pre viac než jednu krajinu, teda e, malo by širší záber. Toto je veľmi ambiciózny cieľ, ale myslíme si, že sa ho oplatí dosiahnuť. Teda súdny systém, NGO, teda mimovládne organizácie, ako aj ďalší aktéry dúfajú, že časom budú k dispozícii spoločné hodnotenia e, krajín pôvodu, ktoré budú poskytovať jednotné informácie, ktoré môžu byť zase východiskom pre rozhodovanie bez ohľadu na to, či sa vykoná vo Fínsku, na Cypre alebo Španielsku. Myslím, že som odpovedal na všetky otázky týmto. Thank you. Ďakujem veľmi pekne, pán Fischer, za prezentáciu aj doplňujúce informácie. A ak sa nikto ďalší nehlási, tu z pléna, tak by sme mohli e, vám len zaželať, pán Fischer, všetko najlepšie, aby ste úspešne mohli pokračovať vo svojej práci, ale ja som si vás nevšimol, ospravedlňujem sa na zozname. Máte slovo, drahý kolega. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja e, som v tom zápale e, ešte si spomenul na jednu ďalšiu vec, e, e, na základe toho, čo pán Fischer hovoril v liste. E, spomínali, že poslanci v predchádzajúcom volebnom období v tomto parlamente venovali otázke azylu veľký, veľkú pozornosť. A otázka prekladov a tlmočenia sa preberala na takej úrovni, že by mali v podstate že, že by žiadateľ o azyl mal vždy možnosť e, porozumieť dokumentom alebo konaniu, takže by to malo byť v jeho jazyku. No a Uh, hoci uh, konkrétne technické podmienky sú zatiaľ predmetom diskusí, ale uh, vy v podstate um, spravujete sieť 27, povedzme, styčných dôstojníkov, osob v iných krajinách, a preto máte určité prípady a skúsenosti. Ja sa chcem spýtať, či e, existujú e, nejaké prípady e, nepochopenia konania alebo dokumentov žiadateľmi o azyl, alebo či existujú nejaké skúsenosti z toho, ako uľahčiť toto pochopenie, či už tlmočením alebo inak. Pán Fischer, môžete na to odpovedať, prosím. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja netvrdím v tejto chvíli, že e, či už teraz alebo v budúcnosti, že budem chápať všetky e, prípady, ktoré sa odohrali. Ale vo všeobecnosti môžem povedať asi toľko, že tlmočenie je zásadným prvkom procesu e, udelovania azylu. Jednoducho to je základné právo a tým ľuďom, žiadateľom azylu, teda treba poskytnúť informácie a prezentovať to konanie takým spôsobom, aby tomu porozumeli a najlepší tento spôsob je v ich vlastnom jazyku. A tlmočenie tam zohráva jednoducho kľúčovú úlohu. Ja si myslím, že aj z hľadiska ľudských práv a základných práv to je, domnievam sa, nevyhnutnosť. Takže e, pre mňa jedna z činností EASO bude musieť byť, e, bude musieť spočívať v tom, že sa bude stimulovať táto časť procesu, a bez možnosti alebo dokonca vôle k tomu, aby sme sa, teda my, my sa samozrejme nechceme stať celoeurópskou tlmočníckou organizáciou, to by asi nebolo v našom prípade mm, efektívne ani z hľadiska organizácie, ani z hľadiska nákladov, na to sú tu iní, ale mm, ja každopádne chcem zdôrazniť význam tlmočenia. To chceme riešiť na úseku akéhosi spoločného vzdelávania, kde budeme musieť zdôrazňovať potrebu toho, aby sa tlmočenie zabezpečilo efektívnym spôsobom. A ja som v nasledujúcich rokoch by chcelo vytvoriť akési kódexy pre azylové služby v celej Európe a otázka, ako je táto, určite bude súčasťou týchto kódexov alebo usmernení. Dobre, ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda, takže otvorili sme druhé kolo otázok a odpovedia. Myslím, že touto otázkou sme ho aj uzavreli. Takže, pán Fiser, ďakujeme veľmi pekne za to, že ste sem medzi vás prišli a odprezentovali pracovný program na rok 2011. Eh, Európskeho podporného úradu pre azyl a tešíme sa na vaše budúce návštevy. Domnievam sa, že teraz by sme mohli prejsť bez meškania na nasledujúcu záležitosť, ktorou je bod číslo 18 na našom programe, kde budeme hovoriť tiež o azile, v tomto prípade o žiadateľoch o azyl. Budeme hovoriť o prepracovanej verzii minimálnych štandardov pre príjmanie žiadateľov o azyl. Antonio Masip, náš kolega, je v tejto veci spravodajcom a Eh, môžeme si teraz vypočuť eh, aj názor komisie. No, ja to uvedem tak. Viete, že v roku 2008 komisia predložila návrh na prepracované znenie smernice 2003 lomeno 9 eh, o minimálnych štandardoch na príjmanie žiadateľov o azyl. Parlament ukončil prvé čítanie v maji 2009 a um, aby sme pokročili a stihli ten termín roku 2012 na vytvorenie spoločného systému pre e, príjmanie žiadateľov o azyl, komisia predložila pozmenený návrh v júni, konkrétne, konkrétne 1. júna 2011. Zástupca komisie v súčasnosti predloží, alebo teraz predloží stručnú prezentáciu k tomuto pozmenenému zneniu a potom si otvoríme aj diskusiu. Ja som veľmi rád, že je tu zastúpené aj predsedníctvo rady z Polska. Pardon, nie, nie je tu ešte, príde o štvrtej, tak, ale veľmi sa z toho teším. Takže, aby sme nemuseli e, si tu robiť prestávku, ktorá by nebola veľmi potrebná a účelná, tak dajme komisii teraz e, e priestor, aby sa vyjadrilo. A e, chcel by som odovzdať slovo váženej pani z komisie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako ste povedali, toto je veľmi známa téma na pôde Európskeho parlamentu, takže využijem túto príležitosť a e, poďakujem sa pánovi Masipovi Dalgovi za odvedenú prácu, pokiaľ ide o E, teda návrh z roku 2008 a potom aj do prvé čítanie z roku 2009. Ako viete, diskusie na rade neprebiehali e, tak plynulo, ako by mali. E, rada sa nedohodla na spoločnej pozícii a preto komisia sa snažila prebrať zodpovednosť a kompetencie a znova teda prísť s revidovaným návrhom v júni minulého roku. Budeme musieť teraz zintenzívniť naše úsilie, ak máme splniť náš, ciele, náš cieľ v roku 2012, tento termín, ktorý bol stanovený. A myslím si, že by sa nám to aj mohlo podariť, teda, že by sme vytvorili spoločný európsky azylový systém na základe uh, efektivity, ako aj rovnakého prístupu ku všetkým žiadateľom o azyl zo strany orgánov. Termín 1. júna berie do úvahy dosiahnuté výsledky, ako aj diskusie na eh, rade. Za posledné mesiace prebehli rôzne e, konzultácie so zainteresovanými stranami a hlavným e, cieľom návrhu je zachrániť alebo teda zachrániť túto harmonizáciu. Chcem, aby to bol krok vpred od tej smernice z roku 2003. A pokiaľ chceli by sme teda, aby podmienky príjmania dosiahli e, vyššiu úroveň a tiež chceme dosiahnuť pokrok, pokiaľ ide o ochranu základných práv. Toto všetko by malo byť zaručené. Revidovaný návrh berie do úvahy otázku, e, tiež otázku zadržiavania a potreby tých najzraniteľnejších osôb. Druhým hlavným cieľom je upresniť a ehm, dať väčšiu flexibilitu istým normám, aby sa mohli uplatňovať jednoduchým spôsobom, aby mohli byť tiež transponované do súdnych systémov jednotlivých členských štátov. To, boli, ehm, to bol jeden z problémov, s ktorým sme sa potýkali v rôznych členských štátoch. To znamená tieto rozdiely medzi pra- v praxi jednotlivých členských štátoch a Ehm, potom samozrejme teda našim cieľom je tiež zabezpečiť ehm, vykonávanie dohľadu zo strany komisie. Na druhej strane tiež v tomto návrhu sú opatrenia, ktorými sa snažíme ehm, bojovať alebo teda zvládať migračné toky a reagovať vhodne na tento fenomén. Tiež berieme do úvahy obavy pokiaľ ide o administratívne zaťaženie, respektíve e, rôzne finančné e, dôsledky tohto návrhu. Teraz prejdem trošku konkrétnejšie e, k niektorým podrobnostiam, a konkrétne teda k štyrom skupinám návrhov, respektíve štyrom skupinám v tomto návrhu. Poprvé, tá prvá skupina to sú objasnené E, pravidlá, objasnené prísne pravidlá, pokiaľ ide o zadržiavanie osôb. E, e, komisia ešte stále si robí obavy kvôli zadržiavaniu žiadateľov o azyl a tieto obavy aj dáva najavo po predovšetkým po mnohých návštevách, ktoré vykonali zástupcovia komisie v takýchto zdržiavacích centrách. Preto je potrebné e, v tomto návrhu predstaviť jasné, prísne pravidlá, pokiaľ ide o zadržiavanie, aby sa mohli uplatňovať e, efektívne a aby to zadržiavanie naozaj bolo až tým posledným prostriedkom, e, ale vždy teda v súlade s rešpektovaním ľudských práv tiež e, chceme zaručiť, že sa tento prostriedok bude e, používať vždy len v súlade s princípom proporcionality a e, v súlade s potrebou a zaručí sa tiež vhodná súdna pomoc a prípadne rýchly súdny proces, respektíve rýchle rozhodnutie. Toto by malo samozrejme vždy byť v súlade s chartou základných práv, ako aj e, s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. Pokiaľ ide o jednotlivé, e, respektíve konkrétne geografické zóny, kde je v praxi ťažké použiť, e, respektíve poskytnúť všetky e, záruky ako, e, ako v niektorých iných geografických oblastiach. Samozrejme, tam tie normy musia byť tiež prispôsobené okolnostiam. Potom tá druhá skupina sa týka pravidiel rovnakého zaobchádzania prístupu k žiadateľom o azyl. je tu snaha čo najrýchlejšie identifikovať potreby týchto žiadateľov o azyl a pre všetkým najzraniteľnejších skupín. Tieto pravidlá sú teraz naformulované jednoduchšie a nevedú automaticky e, k vytvoreniu nových, nových pravidiel a môže sa tá zapracovať do národných systémov. Toto bola tiež veľmi citlivá téma pre mnoho členských štátov na rade. Tiež sa tu objasnila eh, objasnil prístup k tým najzraniteľnejším skupinám alebo skupinám so špeciálnymi potrebami. Tiež chcem eh, povedať, že sme zobrali do úvahy eh, pozíciu parlamentu z maja 2009 eh, a výhrady parlamentu eh, a nespomína sa už rovnaký prístup k týmto žiadateľom o azyl, pokiaľ ide o zdravotnícke služby. Súčasné pravidlá mnohokrát vedú k rôznorodej eh, realite alebo k rôznorodému výkladu a preto, pokiaľ ide o definíciu e, životného štandardu alebo hm, kvality života, e, snažili sme sa spresniť tú definíciu. Hm, zobrali sme do úvahy tiež návrh jednotlivých členských e, štátov a nesnažíme sa vytvoriť len jediný e, referenčný rámec, e, pokiaľ ide o materiálnu pomoc. Tieto kritéria by sa mali rozhodovať, mal by sa o nich rozhodovať na úrovni členských štátov, mali by byť merateľné a mali by by umožniť potom aj kontrolu tej pomoci, ktorá bola poskytnutá. Pokiaľ ide o ten prístup k týmto žiadateľom o azyl, samozrejme e, by mal byť e, rovnaký, ako je v prípade občanov toho štátu. Ten, e, tretia skupina krajín, pardon, tretia skupina súvisí s tým, súvisí s, s možnosťou hľadať si pracovné miesta. Po, ak, preto sme teda umožnili prístup k zamestnaniu, k pracovným miestam. To by bolo naozaj Eh, myslíme si, že je to prospešné nielen pre toho žiadateľa o azyl, ale aj pre členský štát. A udržali sme tú lehotu 6 mesiacov a myslíme si, že to respektíve teda umožnili sme to, že by tá lehota sa predlžila až na jeden rok. Myslíme si, že táto úprava tiež zaručuje súlad s revidovaným návrhom, ktorý bol schválený tiež 1. júna o s... konkrétne to bola smernica o azylových postupoch. Posledná skupina pozmeňujúcich návrhov sa týka uplatňovania smernice v jednotlivých členských štátoch E, toto mnohokrát opakovali v členské štáty pri príprave prvej verzie smernice. E, je tu poskytnutý väčší manevrovací priestor pri uplatňovaní smernice jednotlivým členským štátom, pretože ako bolo povedané, zohľadňujú sa administratívne aj finančné požiadavky a obmedzenia jednotlivých členských štátov, predovšetkých tým, ktorí čelia veľkým migračným tokom. Toto zlepšenie vychádza z lepšie definovaných just konceptov, ktoré uh, eh, sa takto pretavia do, uh, do praxe. Tento návrh je treba vnímať spoločne s revidovaným návrhom smernice o azylových postupoch a zároveň treba brať do úvahy dublinské nariadenie. Myslíme si, že tieto revidované návrhy vytvárajú rovnováhu medzi udržaním efektívnosti azylového systému a lepšie záruky pre žiadateľov o azyl. A je to aj v súlade so štokholmským eh, programom a tiež môžem ubezpečiť eh, všetkých členov tejto, tohto výboru, vrátane pána Masipa Idalga, že budeme spolupracovať s vami pri príprave tejto smernice chceme, aby obidva zákonodárne zbory si rozumeli, aby navzájom spolupracovali. Ďakujem pekne. Teraz pán Masip Hidalgo. Ďakujem pekne. Nuž, ja ako správodajca aj v tom predchádzajúcom období, e, teda som bol spravodajcom pre túto e, smernicu, ktorá sa reviduje teraz, tu teraz pred komisiou, aj pred zástupcami rady, pred našimi priateľmi. Chcel by som dať najavo a teda jasne povedať, že túto situáciu treba vedieť alebo vnímať e, v tom kontexte, aký je. My sme mali vynikajúceho komisára, pána Barniera v jednom predchádzajúcom ob... teda Ospravedlňujem sa, pán Barnier bol uh, už predtým, respektíve on teda nahradil predchádzajúceho komisára. Nuž. A chcel by som teda povedať, že ja som v istej chvíli dokonca tento text považoval za, streten, za stratený nie tu v tomto výbore LIBE, pretože my vždy citlivo pristupujeme k týmto témam, ale Ehm, pokiaľ ide o ostatných členov parlamentu, tak sme to mali naozaj veľmi ťažké. Pán Baro sa ale veľmi angažoval aj na plenárnych zasadnutiach, pomáhal mi pri obhajobe tejto správy a nakoniec sa nám to podarilo pretlačiť veľkou väčšinou. Nože potom ešte pred voľbami ehm, v júni som vedel, že určite sa tá situácia zmení, že to bude ťažšie, no a stalo sa to, čo stalo, ale my, ktorí obhajujeme azyl takým spôsobom, akým to vlastne robíme v tých našich textoch, my veľmi pozitívne pozitívne vnímame prítomnosť pani Cecilie Malstrom v komisii a jej e, prístup k tejto téme. No už za tie mesiace sme teda spolupracovali a ja vidím, že ona je naozaj veľmi zaangažovaná a snaží sa hľadať riešenie spolu s tými krajinami, ktoré sú na rade a ktoré už veľakrát kladú tie prekážky, ktoré poznáme. Samozrejme, ja chcem v tejto téme napredovať, ale musím byť aj praktický. E, samozrejme, budem naďalej spolupracovať s komisiou, so Cecíliou Malstrom, aj s radou. E, teraz čo skoro budem mať rozhovor, e, teda stretnutie s, mm, so stavcom, zástupcom polského predsedníctva, ktorý bude za toto zodpovedať uvidíme, že či sa nám to podarí nejako vyriešiť tieto mesiace. Ale tiež by som chcel priznať, že sú tu otázky, ktoré zachádzajú oveľa ďalej, než by som to možno mal priznať, tak ako nám povedala, aj, eh, povedala nám predstaviteľka eh, komisie vo svojom jasnom rozhovore eh, no, v prejave, že teda než pokiaľ ide o ten prístup k práci, že by to nebolo 6 mesiacov tak ako predtým, ale že sa predpokladá, že by tam bolo ešte ďalších 6 e, mesiacov, že by to bolo teda e, aj je potom možné, že by možno si nenašli prácu, že by sa teda nedostali k tej práci. I mne sa to veľmi nepáči, ale samozrejme som otvorený návrhom na riešenia, pretože vyriešiť to treba. No a po druhé, e, tie podmienky e, dôstojného poskytovania služieb, e, respektíve ten životný štandard a my sme to v predchádzajúcom volebnom období schválili veľkou väčšinou a e, tak ako nám to teraz vysvetlila zástupkynia komisie, nuž na tú situáciu si treba dávať pozor, pretože by to mohlo teda viesť k takým nedôstojným podmienkám, ak by sme neboli opatrní. A potom ďalšia vec, ktorá ma znepokojuje. E, myslím si, že tu by som mal odkázať na správu pani Lambert, ktorá bola schválená včera. E, myslím si, že by sme sa mali držať svojej konsolidovanej pozície e, Môžem to takto zhrnúť. Samozrejme, sme otvorení spolupráci a tomu, aby sme čo najskôr ešte podľa, počas polského predsedníctva dospeli k riešeniu. Uh, ale určite sú tu isté veci, ktoré treba riešiť a ja vítam aktivity komisie vo všeobecnosti aj komisárky konkrétne a som veľmi rád, tak ako sme e, počuli z e, úst predstaviteľa JASO, uh, e, no samozrejme budeme musieť na tomto pracovať. Ďakujem veľmi pekne nášmu nášmu e, spravodajcovi pánovi Masipovi. A teraz vítame predstaviteľa, respektíve predstaviteľov polského predsedníctva. Vítame ich na našom stretnutí, kde teraz hovoríme o revidovanom znení smernice, pokiaľ ide o minimálne normy pre príjmanie žiadateľov o azyl a radi by sme si teraz vypočuli názor predstaviteľov polského predsedníctva. Um, thank you very much uh, and, uh, and, and, and good afternoon to everybody. Ďakujem vám eh, veľmi pekne a prajem vám príjemné odpoludne všetkým. My eh, sme s napätím očakávali eh, prezentáciu prepracovanej verzie na konci júna zo strany komisie. Ale sme odhodlaní aktívne e, rokovať a rýchle. Pokiaľ ide o operačný plán, ktorý máme v rukách, e, tak e, chceme uzavrieť prvé čítanie medzi expertami v priebehu júla. V základe diskusí potom chceme premyšľať o kompromisných návrhoch, ktoré by mohli byť predložené E, členským štátom v priebehu leta a to sa potom dostane expertom v rade v septembri. Takže toto je náš plán. A potom uvidíme, ako sa nám podarí posunúť sa vpred. Pokiaľ ide o obsah diskusí, my si myslíme, že tie diskusie doteraz boli konštruktívne na pôde rady. A Samozrejme, ešte v tých zložitých otázkach je potrebná ďalšia práca, ale je tu konstruktívna atmosféra a máme nádej, že e, v septembri a oktobri sa nám podarí posunúť sa ďalej. Ďakujem. Teraz je priestor pre členov. Pán Papal Nikolau, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. budem hovoriť po grecky, aby som sa mohol presnejšie vyjadriť. Ďakujem komisii za e, tento výklad. A za seba môžem povedať, teda v podstate menom celej mojej politickej skupiny, niekoľko následovných vecí. Prvá vec. Súhlasíme s tým, že azylový balík treba posunúť vpred. No a e, do roku 2012 sa hovorí, že budeme musieť všetko dohodnúť, aby to, aby to začalo bežať, taký je termín. Ale teraz práve sa nachádzame vo veľmi dôležitom období. E, tu sa vyvíja tlak na mnohých ľudí, ľudí, ktorí sú v podstate veľmi nešťastní a e, prichádzajú k nám z tých, z tých susedných oblastí. Ja nemusím ani hovoriť o tom, čo sa deje napríklad v Sýrii, v Severnej Afrike E, našich v podstate susedských, susedných krajinách a preto sme e, pripravení e, urobiť, čo bude v našich silách. Takže nejde len o to, že sme si stanovili termín, ale chceme to urobiť a tiež by sme mali preskúmať, čo sa urobilo za predchádzajúceho volebného obdobia. Ja som vtedy poslancom nebol, ale Eh, určite sa dosiahol istý pokrok a je určite aj možnosť, ako to rozvinúť a prispieť k dohode aj na základe tohto. No a okrem toho eh, je potrebné zohľadniť aj to, že texty, ktoré v parlamente už boli poschvalované, eh, stanovujú jasné smerovanie. A iste si musíme aj uvedomiť, e, aký príspevok môžeme priniesť k téme my a e, celé to zabaliť. V podstate základná hodnota je chrániť ľudí. Títo ľudia e, musia mať možnosť dopracovať sa k svojim právam a ich práva musia byť chránené. V súčasnosti tá ochrana nie je dokonalá, takže, och, takže otázka je, kde ju treba zmeniť aby to malo reálne, reálny prínos v teréne. Musíme teda uvažovať nad tým, aké rozhodnutia treba príjmať a e, na základe e, tohto rozhodnutia alebo týchto rozhodnutí e, treba rozpracovať ďalšie detaily. V tej správe by sme nemali v podstate hovoriť nič viac než v správe pani Jong. Teda nemalo by, nemalo by sa hovoriť nič viac než v smernici o sezónnych pracovníkoch napríklad. Pretože e, títo ľudia sú žiadatelia o azyl a e, my uvidíme, či naše pozmeňovacie návrhy budú prijaté, ale napríklad na základe e, našich návrhov by sa títo žiadatelia o azyl mohli stať práve takýmito sezónnymi pracovníkmi. Ak by sa toto podarilo, tak hľadanie súdržnosti je ďalším krokom a možno sa nám nepodarí vyvodiť nejaké spoločné závery. No, každopádne mám niekoľko ďalších pripomienok eh, k detailom, ale nechcem o nich hovoriť, pretože toto je len taká prvotná výmena názorov, ale každopádne by som ešte rád povedal následovné. Musíme mať neustále pred očami konečný cieľ, ale tiež musíme neustále zvažovať, či ho dokážeme dosiahnuť. Teda Mali by sme preberať dobré príklady z národnej praxe, mali by sme upozorňovať na zlé príklady a e, prvý, kto prizná, že u nás sa dejú aj zlé veci, som ja v Grécku jednoducho, boli prijaté aj zlé rozhodnutia a e, mimochodom medzi zátvorkami treba povedať aj to, aby sme sa veľmi snažili situáciu zlepšiť. Nesmieme jednoducho zotrvať na tej istej pozícii, ktorú nás stanovuje nariadenie Dublin, Dublin 2. Treba hľadať, kde sú skutočné potreby a ako ich naplniť. Mali by sme sa jednoducho snažiť maximalizovať ochranu týchto ľudí, pretože oni to potrebujú a nemajú možnosť si túto ochranu zabezpečiť sami. Takže toto je ten hlavný cieľ. Thank you. Again, Mrs. Pani Lambert, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa komisii poďakovať za veľmi jasné vysvetlenie prepracovanej verzie, ktorá už je vlastne prepracovaním prepracovanej verzie. A ako sme počuli, parlament sa musí pozrieť na tie stanoviská, ktoré už máme pred sebou a tiež si všimnúť nové návrhy, aby sme vedeli, aký prístup e, zvoliť. Takže ja by som rada vedela, ako budeme my postupovať v tejto veci. A počuli sme o tom, že e, je potrebná e, koherentnosť, pokiaľ ide postup. E, takže my ako výbor si musíme povedať, ako to urobíme. Takže ide o koherentný postup a o, ide o definíciu rodiny. Myslím, že tam sme nedostali to, čo sme chceli od rady, ale potom ide o otázku jazyka, tam by sme sa mohli posunúť v jednej, dvoch oblastiach, ktoré idú naprieč e, textom. A samozrejme, teraz máme v rukách veľmi rozsiahlé vyhodnotenia, ako sa využíva táto smernica v členských štátoch. A teraz máme viac informácií, než ako po prvom kole keď sme sa pozerali na prvé prepracovanie, teda ešte v minulom legislatívnom období. A ja e, vítam ten prístup e, rady, ktorá sa snaží o to, čo je možné a to e, je veľmi dôležité. A samozrejme, všetci si prajeme, aby sme sa posunuli vpred, ale nie každý to chápe rovnako. Takže rád by som počula, aký bude postup e, parlamentu. Ďakujem. A teraz pani Sípel. Ďakujem. Ja by som chcela najprv povedať niečo k tomu, čo povedal pán, pán Nikola, pokiaľ ide o koherentnosť rozličných opatrení a Môžem povedať len to, že pokiaľ ide o zamest- možnosti zamestnania pre žiadateľov o azyl, tu musí byť jedna vec koherentná, teda kto sa nachádza v našich krajinách, musí mať prístup na pracovný trh a kto e, má takýto prístup, tak tam musí byť jednoduchý princíp, teda rovnaká mzda na rovnakom e, mieste pre rovnakých ľudí. Takže E, to je dôležitý princíp aj pokiaľ ide o pristiavalectvo. Aj zo strany komisie, aj zo strany spravodajcov sme počuli niektoré konkrétne návrhy, čo sa zmenilo v novom texte a akým smerom by sme sa mohli uberať. A teším sa znovu, že aj e, predsedníctvo netrpezlivo čako, očakávalo tento nový text a je ochotné pracovať na tom texte. Ale nepočula som, akým smerom sa predsedníctvo chce uberať s týmto textom a bola by som vďačná za ďalšie podrobnosti. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, aj ja som sa zaoberala aj inými smernicami v tejto oblasti a pokiaľ ide o e, príjmanie e, žiadateľov o azyl, tak e, e, jedna časť e, týchto tém sa prevzala, niektorá sa vôbec neprevzala, takže napríklad neexistuje to rovné, rovnoprávne postavenie, pokiaľ ide o sociálne služby a no, áno, to by sa dosť ťažko riešilo, znamenalo by to veľkú finančnú záťaž, ale my sme sa v parlamente zhodli, že že musí existovať e, solidná starostlivosť pre e, týchto ľudí, e, ubytovanie a ľudia, ktorí sa u nás ocitnú, si zasluhujú slušné zaobchádzanie. Pani Lambert hovorila o otázke definície rodiny v tejto súvislosti, takže to musí byť naozaj koho, ko, koherentné. Tam sme sa E, zhodli v smernici o kvalifikácii, že, e, že v e, rozličných smerniciach sme nemali mať rozličné definície rodiny, lebo to pôsobí veľké problémy. Ale existuje ešte jedna oblasť, kde ma udivuje, že to tak je, a to je o oblasť bezplatnej právnej, bezplatného právneho poradenstva, E, tu sme sa bez ohľadu na politické skupiny dohodli, že tu musí dôjsť ku e, koherentnosti jednotlivých smerníc a musí ísť o praktické vykonateľné ustanovenia a nemôžeme to odsúvať až do roku 2014, pretože sa tie skupiny nevedia dohodnúť, ale musíme mať balíček, ktorý je zmysluplný, pragmatický a má solidné minimálne štandardy takže eh, aby si to zasluhovalo eh, ten názov azylové právo. A posledná vec, keď stále znova hovoril, zamieňame eh, azyl s pristahovalectvom. Teda to jedno je humanitárne právo a to druhé je pristahovalectvo, ktoré potrebujeme z dôvodov pracovných trhov alebo z iných dôvodov. A tam je potrebné odlišovať aby sa toto nezmiešalo všetko v jednej smernici. To treba starostlivo odlišovať. Ďakujem. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω για τις νέες προτάσεις που μας έχει παρουσιάσει. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem aj kolegyni za e, nové návrhy a pripomienky. Isté toto je vec, o ktorej budeme musieť rokovať podrobnejšie, ale E, teraz, e, keď je už vlastne prvé, e, polské predsedníctvo pripravené, tak môžeme venovať tejto záležitosti mm, hlbšiu pozornosť. My však máme termín rok 2012 a tento by sme mali dodržať. A my ako politická skupina by sme chceli prispieť k týmto snahám, pretože by sme boli radi, aby sme si konečne sadli, čo najskôr spolu a začali tejto veci rokovať. Pani Sipel, odviedla dobrú prácu a ja napríklad e, sa s ňou zhodnem na rôznych témach, ako napríklad prístupe k pracovnému trhu, ale e, budem aj rád za ďalšie diskusie. Ďakujem vám. A pani, teraz pani Hirst. Ďakujem, pán predseda. Za skupinu liberálov môžem povedať, že vítame to, že táto časť azylového balíčka sa teraz intenzívnejšie prerokúva. Je veľmi dôležité, aby sme dosiahli koherentnosť medzi jednotlivými smernicami. O tom sme hovorili aj pri iných smerniciach. Napríklad sa to týka definície rodiny, ale aj iných definícií, ktoré... A to je e, veľmi, veľmi e, dôležité, lebo inak bude problém s vykonateľnosťou Toto je veľmi významná smernica, lebo tá má e, dopad na život ľudí, teda kde budú ubytovaní, ako dostanú strávu, dostanú hotovosť, alebo kupóny, ako budú mať, aký budú mať prístup k zdravotnej starostlivosti, je prístup k pracovnému trhu. Takže tu e, musíme klásť dôraz na aspekt integrácie a e, keď aj budú negatívne reakcie, my musíme dbať o to, aby sme vytvorili čas pre pristahovalecov, aby sa integrovali. E, to je veľmi matateľná téma aj pre širokú verejnosť, zároveň veľmi citlivá téma. Členské štáty jasne povedali, že nechcú ďalšie náklady, majú obavy pred ďalšími nákladmi. A myslím, že naša zodpovednosť je v tom, že musíme citlivo s touto témou zaobchádzať, musíme jasne povedať, čo sa bude diať, čo sa nebude diať, aby sme predišli nejakým, e, predišli nejakým emóciám. Ďakujem. contributions to the discussion then we turn back we turn back Takže, pán Vasip, máte slovo ako spravodajca. Eh, ako som už povedal predtým, ja som otvorený diskusiám a veľmi rád budem rokovať s polským predsedníctvom a, a budem sa snažiť eh, krok po kroku dosiahnuť v tejto veci pokrok. Ja eh, sa domnievam a súhlasím s pani poslankyňou za EPP. Teda ja sa domnievam, že roz, rozlíšenie azylu a migrácie je veľmi dôležité. Tu treba nájsť tú hranicu a my si musíme veľmi jasne povedať, že aj v spoločnosti tu existuje veľa e, zmetočných názorov. Toto je teda veľmi dôležité. Pri azyle ide o osobu, ktorá je stíhaná politicky za svoje názory v pôvodnej krajine a nemôže sa vrátiť. A e, v prípade ekonomického tlaku e, jednoducho nejde o azyl. Toto stojí v preambule k mojej, mojej správe. Toto je absolútne základná vec. No a ja sa domnievam, že pokiaľ e, odlíšime túto vec, teda, že migranti e, migrujú kvôli ekonomickým dôvodom a azylanti kvôli politickým, tak sa to určite premietne aj do iných oblastí. U nás my nehovoríme o migrácii, my hovoríme o tých, ktorí sú politicky stíhaní v krajine pôvodu, teda o azylantoch. To sú jednoducho E, to, to je jedno základné východisko a e, ak sa podmienky zmenia, tak sa môžu, zmeniť do tej, tak sa môžu vrátiť do tej krajiny pôvodu. E, v krajine, v mojej krajine, aj ja, aj moja krajina bola prenasledovaná Frankovým režimom a ja som by som mal mať možnosť e, odísť do inej krajiny aby tam prijatý, ale vo chvíli, keď Franko padol, e, sa zo Španielska stala demokratická krajina, nie je ďalší dôvod, aby som zotrvával v inej krajine a môžem sa vrátiť. Takže takisto e, napríklad tí, ktorí sú vystavení hrozbe genocidy z politických dôvodov, ale nie tí, ktorí hľadajú pracovné príležitosti. No a my sa staviame do úlohy ochrancov ľudských práv a na to, aby sme si tento, e, tento názov, toto pomenovanie zaslúžili, tak musíme podľa toho vystupovať. Dobre, ďakujem. Veľmi pekne rád by som týmto uzavrel diskusiu, hovorí predseda. My e, sme e, v bode, kde presne plníme náš časový program a môžeme sa presunúť na nasledujúci bod, na nasledujúcu vec v našom programe a dostávame sa k bodu 19. Concerning the use of passenger names records data, EU PNR. Ide o využívanie údajov z osobných záznamov cestujúcich EU eh, e PNR. Eh, Spravodancom je pán Kirop a ide o navrhovanú smernicu. Využívanie údajov z osobných eh, záznamov ide o vážne zločiny, teroristické zločiny Eh, nebudeme mať eh, rozsiahlu diskusiu k tejto téme, ale budeme o tom diskutovať eh, natoľko, aby nám bolo jasné, že ide o nový návrh, ktorý nasleduje po návrhu z roku 2007. Ide o zavedenie systému PNR na, minimálne na medzinárodných letoch bolo pripravené niekoľko rozličných návrhov, teda dohľad nad ochranou údajov, Európsky úrad, e, potom pracovná skupina pre článok 29, agentúra pre základné práva a tiež EES. EES. E Vypočujeme si spravodajcu pána Kirchhoffa a potom prehovorí komisia rada, ak si budú prijať. A potom prebehne prvá výmena diskusia medzi členmi. Pán Kirchhoff, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Teda toto je vlastne celkom prvá výmena, hoci e, už sme mali krátku výmenu, ale bolo to na sklonku dňa a viacerí kolegovia museli ísť e, po svojich povinnostiach, takže ja sa obávam, že podobné, podobné dnes, takže dneska to môže byť e, výmena na 1B a ešte sa budeme musieť vrátiť, ale ide o dlhý, dlhodobý proces neočakávame bezprostredné výsledky. A ako spravodajca mám k tomu celkom e, uvoľnený prístup, e, nemáme sa kam ponáhľať. A, e, Myslím, že tu nehovorím o tomto výbor, máme svoje názory, ale potrebujem aj názor organizácií. Takže Jedna vec, ktorú chcem uviesť, je nasledovná. Myslím si, že sa nemusíme ponáhľať, ehm, pokiaľ ide o posúdenie návrhov komisie. S odpovednosťou spravodajcu je pripraviť správu. Je to správa spravodajcu. To je e, východisko pre diskusiu tomto výbore a na základe tejto správy treba príjmať diskusie. Ja nemám zatiaľ správu, ktorú by som vám predstavil a pripravujem ju. E, mala by byť pripravená na jeseň a potom, ak e, chcete, e, budem očakávať konštruktívne pripomienky. Neočakávam deštruktívne pripomienky. Ale to, čo chcem povedať teraz je, že tu máme niekoľko veteránov, pokiaľ ide o tieňových spravodajcov. Niektorí, ale viacerí z nich nemohli byť dnes popoludne s nami. A máme za sebou dobrú spoluprácu v iných oblastiach v súvislosti s PNR. Dohoda EU-PNR je trošku iná vec, než to, čo sme videli doteraz. A je to obťažná téma. Samozrejme, ale sú niektoré prvky, ktoré musíme zohľadniť, teda e, isté podobnosti, napríklad prvky údajov. To je citlivá téma. Údaje o e, voľačne prípadom nevinných e, jednotlivcoch. Musíme teda vytvoriť kritériá, ako budeme zaobchádzať s týmito dátami a musíme si uvedomiť a povedať, do akej miery má siahať táto dohoda a kto bude pracovať s výsledkami takéto dohody, kto bude financovať náklady, pretože tam vzniknú náklady a aké budú kritéria pre e, využívanie týchto údajov. Ja som uviedol v mojich poznámkach, že už eh, sa tu vyskytla situácia, kde mm, máme viacero ústočných návrhov zo strany komisie. Pán predstaviteľ, niektoré spomenuli viaceré agentúry, ktoré, ktoré už existovali, ale jednu z nich som nepoznal, ale zdá sa, že oni majú veľmi, eh, veľmi rozhodné názory na PNR a bolo tu niekoľko právnikov a ja sám som právnik, takže ja by som bol ale trochu zdržanlivý, eh, pokiaľ je o názory právnikov, bez ohľadu na to, kto ich zamestnáva potom je tu niekoľko e, ústavných súdov, e, napríklad stanovisko Rumunského ústavného súdu, pokiaľ ide o e, zadržiavanie dát. Teším ma, že sa o to zaujímajú a určite im položím niekoľko otázok, takisto ako aj oni majú otázky na moju adresu. Nemecký ústavný súd, to je tiež zaujímavé stanovisko, zaujímavé sa o kumulatívne zhromažďovanie údajov a to je vážna otázka. A tej tej sa chce tiež venovať. Mm, samozrejme, budeme počuť ešte aj od ďalších, napríklad od predsedu Rady Európy a tieto poznámky si ale nechám a, a oni prídu s poznámkami potom, keď budú mať v rukách text mojej správy a oni avizovali, že tieto poznámky e, nám adresujú. Takže zatiaľ máme len poznámky na návrh komisie. A teraz ešte jednu poznámku. Táto práca iba začína. Ja som presvedčený, že e, potrebujeme takúto dohodu. Inak by som prácu na tejto správe nezačal. Podľa mňa je to veľmi dôležitý nástroj, e, pokiaľ ide o boj proti organizovanému zločinu. Viem, že členovia výboru zmýšľajú e, rôzne v tejto téme, ale ja si myslím, že je životne dôležité, aby sme sami prevzali zodpovednosť za to, aby sa pokúsili urobiť to, čo sa dá urobiť, pokiaľ ide o ochranu nevinných cestujúcich a nevinných e, občanov. A musíme to robiť najlepšie, ako dokážeme. Musíme teda chrániť súkromie, chrániť informácie a toto všetko si uvedomujem, keď sa púšťam do tej práce. Teším sa na spoluprácu v tomto výbore, vašu podporu, pán predseda, a dúfam, že e, dospejeme k uspokojnému výsledku. A na budúce, keď sa téme budeme venovať, tak to bude na jeseň a ja e, sa teším na túto výmenu. Áno, pán Krkhov, máte úplnú pravdu. Aj my e, to chápeme tak, že teraz e, prebieha diskusia číslo 1, <laughs> potom bude prebiehať diskusia 1A, 1B, 1C a tak ďalej. Ale ako ste povedali, a vy ste to povedali celkom pekne, ja dúfam, že tá vaša prezentácia bude dobrým východiskom pre pomerne konštruktívny alebo konštruktívne skôr než deštruktívne e, príspevky členov a Dúfam, že to zohľadnite pri spracúvaní návrhu vašej správy. Ja dúfam, že to tak dopadne. Každopádne je tu pán Nunez Almeida z komisie, ktorý by nám mohol niečo povedať a potom ešte aj zástupcovia, e, zástupcovia rady. Takže pán Nunez Almeida. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne, ja vám ušetrím čas. Komisia už e, pred, e, predložila svoje návrhy, takže ja si nemyslím, že je potrebné alebo užitočné ich predkladať a opakovať znovu. My sme tu v podstate na to, alebo teda my si radi vypočujeme, čo tu hovoríte a veľmi radi odpovieme na vaše otázky, ale každopádne v tejto fáze by som asi nemal veľmi čo povedať. Ďakujem. Dobre, ďakujem aj ja. Teraz po, polské predsedníctvo. E, chcete slovo aj vy? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. My, e, ja by som vám chcel zaželať e, veľmi príjemné popoludne, teda e, aj vám, aj ostatným prítomným. Ja by som chcel povedať, že my sme takéto niečo už urobili a ehm, predtým, než sa dostanem k podrobnostiam e, stanoviska polského predsedníctva, by som chcel poskytnúť, dámy a páni, pár štatistických informácií. Dve štatistické informácie. V prvom rade toto ide, tu ide o tretiu verziu tohto návrhu a ja si myslím, že by sme e, mali, mali dúfať, že sa nevyskytne verzia 4a. Ďalej, ak sa správne pamätám, tak sme už 5. či 6. predsedníctvo, ktoré e, pokračuje v práci alebo oživuje túto tému a e, ono sa to nezľahčuje. A práve v tejto chvíli by som chcel poďakovať svojim predchodcom, maďarským kolegom, ktorí e, nastavili kurz dobrým smerom a polské predsedníctvo teraz už len môže ísť e, týmto smerom. No a ja by som chcel povedať niekoľko vecí. E, my sme začali pracovať v určitom ovzduší. Po druhé, máme cieľ, ku ktorému sa oberáme. A po tretie, riešenie v súčasnosti e, nemôžem popísať veľmi podrobne. Každopádne nechceme prehnať tú našu ambíciu, ale zase chceme bojovať za kompromis medzi inštitúciami. Ja si nemôžem vo svojej kariére ani želať eh, komplikovanejší mm, legislatívny projekt, do ktorého sa pustí než tento. To, že táto vec je tak komplikovaná, vyžaduje trpezlivosť. Ďalej e, treba objasniť e, základné problémy a nájsť e, riešenia. A ja by som chcel sa podeliť s vami o našom návrhu harmonogramu. My už sme absolvovali určitú prvú výmenu názorov medzi členskými štátmi a počas letných prázdnin chceme nájsť konkrétne návrhy, ktoré by sme v septembri predložili členským štátom na posúdenie, ale je tu jedna, jedna veľmi dôležitá informácia, ktorú by som vám chcel, dámy a páni, poskytnúť. My nebudeme nikdy váhať e, pred kontaktom s vami. Nie kvôli nejaké politické korektnosti, ale kvôli tomu, že nedosiahneme konečné riešenie, pokiaľ spolu nebudeme hovoriť. No a teraz náš cieľ, náš cieľ je taký, že v prvom materiály, e, e, ktoré polské predsedníctvo predložilo v pracovnej skupine, sme požiadali členské štáty, aby, e, aby ustúpili o jeden krok. A ja myslím, že tu môžem byť otvorený. My musíme nájsť odpoveď na dve otázky. V prvom rade overenie potrebnosti, po druhé overenie proporcionality. A my sme vyzvali členské štáty, aby zareagovali do konca tohto mesiaca a aby e, našli nejakú formuláciu, ktorú môžeme vložiť do textu, ale ja sa nechcem hrať s preambulou, tak ako sa to obvykle robie vami. Chceme nájsť riešenie, ktoré v podstate e, e, priblíži do centra názorového tie štáty, ktoré sa od neho momentálne nachádzajú najďalej. To je to je základ konsenzu. Ďalej e, by sme sa pre, kvôli transparentnosti mali neustále ubezpečovať, že sa nachádzame na správnej ceste. My budeme rokovať nielen na pracovnej skupine, ale aj na výbore CAC a budeme chodiť aj sem do parlamentu a budeme vás informovať o tom, ako sa veci majú. Posledná veta z mojej strany je, alebo teda, no, v podstate som chcel potvrdiť smer, ktorým sme sa odhodlali ísť. Keď sme sa stretli a 7. júla na prvom zasadnutí pracovnej skupiny e, zasvetili sme väčšinu nášho času počúvaniu a nie hovoreniu, pretože sme e, požiadali tých, ktorí reálne spracúvajú údaj PNR, e, aby nám povedali, aké výsledky dosahujú. Zástupcovia Spojeného kráľovstva, Švédska, Francúzska, Belgická prišli na to zasadnutie a podelili sa s nami o svoje názory. Ja, e, neskôr IATA a e, Asociácia Európskej aeroliniek a dve e, združenia operátorov a ďalšie orgány vstúpili do diskusie a kriticky sa vyjadrili k súčasnému stavu. A ja vám môžem povedať, že predsedníctvo tieto pripomienky v úzkej spolupráci s komisiou zohľadní. No a na záver sme dali slovo aj zástupcovi pracovnej skupiny podľa článku 29 a bolo mi prislúbené aj spravodajcom z výboru ECOSOC, že sa na záver, na konci, na, na konci septembra eh, zapojí do diskusí a že budeme v podstate môcť zohľadniť aj názor tohto veľmi, tej, tejto veľmi dôležitej zainteresovanej strany, ale ide o to, aby sme zložili tú skladačku, teda v prvom rade treba získať všetky diely a aby sme získali obraz o situácii. My e, sa chceme ubezpečiť, že predtým, než uzavrieme našu prácu, e, že sa spýtame každého na jeho názor. A tu e, ide v podstate o to, že viete, aký je, aký je postoj rady. Viete, že sa na rade vyjadrili v podstate všetci. Nejde tu o to, že by sme ten projekt od základu menili, ale chceme, aby bol skutočne dobrý a aby s ním súhlasili všetci zainteresovaní. Ďakujem. Ja ďakujem vám. To bolo veľmi úprimné a otvorené vyjadrenie postoja polského predsedníctva. Teraz e, môžeme otvoriť diskusiu a dať slovo poslancom, v prvom rade pani poslankyni Sipel. Ja sa ospravedlňujem, že sa dnes e, tak často vyhadrujem, ale nie je tu veľa kolegov, takže e, nemám asi inú možnosť. Je to vaše právo, hovorí pán predseda. Chcem začať zásadnou poznámkou. Viem, že rada a predsedníctvo to takto nemyslia, ale predsa len začínať smernicu len preto, že bolo niekoľko zdroskotaných pokusov, to je zlý argument musíme sa pozrieť na to, aká by bola pridaná hodnota novej smernice. Lebo musíme si položiť otázku, potrebujeme vôbec takúto smernicu, alebo e, e, sú tie prístupy tak odlišné, že ešte potrebujeme ďalší čas na to, aby sme diskutovali. Myslím, že Timothy Kirchhoff veľmi správne k tomu pristupuje. E, je potrebné podrobne a dôkladne diskutovať ak e, táto smernica ponúka pridanú hodnotu v boji proti najťažšiemu organizovanému zločinu, tak potom si treba položiť otázka, otázky o príslušnosti, o rozsahu pôsobnosti, kto to zorganizuje, spoločenstvo 20 členských štátov, bude tu vždy nejaký členský štát príslušný a kto bude mať prístup k týmto údajom, ako je to s ochranou týchto údajov. Tam samozrejme máme aj medzinárodnú dohodu o údajoch cestujúcich, takže to sú požiadavky tretích strán a tie musíme uspokojiť. A pokiaľ ide o účelové väzby a tu ide o definíciu terorizmu, definíciu organizovaného zločina, zločinu. Musíme byť veľmi, veľmi opatrní, aby sme sa nedostali do nebezpečenstva, že sa tieto informácie budú využívať aj celkom pre, pre celkom banálne malé zločiny. Ďakujem. Pani Etevil. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja sa musím na začiatok ospravedlniť, pretože žiaľ po svojom vystúpení musím opustiť sálu, ale chcela by som mm, v prvom rade poďakovať spravodajcovi za jeho veľmi otvorený a e, inkluzívny spôsob práce. Ja si myslím, že to je najlepšia záruka dobrého výsledku a dosiahnutia konsenzu. Myslím, že by sme mali pristupovať k tomuto problému veľmi pragmaticky. My totiž musíme e, polície a ostatným zložkám na presadzovanie zákonnosti nástroje, nástroje na to, aby mohli vykonávať svoju úlohu. Takže e, musíme, musíme byť veľmi exaktní a všetko, o čom e, rozhodneme, musí byť podporené faktmi a vedeckými informáciami a my ešte stále čakáme na isté informácie, ktoré sú potrebné, pretože informácie síce máme, um, aj pán spravodajca spomínal Manchester, ale uh, v prvom rade treba preukázať nevyhnutnosť a potrebu také, takéhoto rozsiahleho získavania údajov. A toto treba naozaj preukázať. To nie je politická požiadavka, ide o právnu požiadavku. A um, iste je tu aj sivá oblasť, kde je veľmi komplikované uh, dokázať e, skutočnú nevyhnutnosť takéhoto niečoho, ale z toho, čo bolo doteraz urobené, nám vychádza, že bude potrebné e, overiť túto potrebu. A to takisto pre EÚ, teda či vôbec PNR je treba v EÚ, pretože komisia síce mala istý čas, ale ak e, takéto niečo neurobíme na európskej úrovni, tak nám zostane mozaika 27 odlišných systémov a zatiaľ v súčasnosti existuje len jeden kompletný, plne vybavený systém PNR, a to je britský. Viacero členských štátov si robí svoje veci a, a to aj môj členský štát, ktorý oficiálne nezberá informácie o pasažieroch, ale sú členské štáty, ktoré e, na základe veľmi, veľmi neistého právne právneho základu, právneho východiska zbierajú tieto informácie a e, bolo by asi e, nedobré, keby sme prevzali tento systém na európskej úrovni. Takže to je jedna vec. Pani Simon, ja by som e, chcela poďakovať vám za to, že ste veľmi jasne a presne definovali rozsah pôsobnosti. A posledná vec, alebo druhý, druhý element, ktorý podľa môjho názoru, pán predseda, je veľmi dôležitý, je otázka dlhodobého uchovávania údajov. A to všetkých údajov, pretože tu v podstate ide o to, že my vytvárame, no takto, my, my uh, nevyužívame tie údaje len pri kontrole e, osôb, keď prekračujú hranice, pretože to je najmenej problematický element využívania tých údajov. Najproblematickejší fakt je, že ukladáme, uchováme údaje o nevinných ľuďoch e, pre potrebu vyšetrovania trestných činov, ktoré sa buď vôbec nestali ešte, alebo e, sú len veľmi potenciálne hypotetické. Čiže to je jedna vec. Druhá vec je, že my máme možnosť tieto údaje všetky Um, všetky nahliadať a skúmať a analyzovať bez uh, akéhokoľvek súdneho príkazu. Ale zatiaľ, čo na uh, prehľadanie môjho domu alebo bytu je potrebný súdny príkaz na skúmania a analýzu týchto údajov o mojich letoch je, teda nie je treba súdny príkaz. Takže to je, to je druhá vec. A posledná vec, uh, posledná veta z mojej, z mojej strany. My nehovoríme len o vytváraní obrovských databáz pas, záznamov pasažieroch, ale vytvárame, ako sme videli aj dnes, obrovské databázy bankových údajov, masívne, masívne databázy telekomunikačných údajov a v konečnom dôsledku budeme mať masívne databázy o miliónoch občanov, ktorí e, nielenže nič neurobili, ale pravdepodobne ani nič nikdy nespáchajú. Ďakujem veľmi pekne. Pán Albrecht. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ďakujem, pán predseda. Ja myslím, že je dôležité, že sa takto včas s týmto návrhom zaoberáme a chcem poďakovať pánovi Kirkopovi, e, že už prebehla prvá diskusia a teraz máme ďalšiu na základe jeho prípravných prác a to je správne. Je zajistie dôležité a v tom sa zhodujeme, že terorizmus a ťažký organizovaný zločin musíme potierať a je dôležité, aby policia a justičné orgány e, mali v rukách príslušné nástroje pri vyšetrovaní, aby mali aj informácie o podozrivých e, osobách, aby ich mohli zhromažďovať. To, o čom hovoríme, je opatrenie, ktoré, ktoré sa vlastne nasadzuje už vtedy, keď ešte nie je vyslovené podozrenie a neprebieha vyšetrenie. My sme už zachytili e, kritické vyjadrenia a tie stanoviská, ktoré som si ja doteraz vypočul, tam musíme povedať, že návrh komisie, ktorý je predložený, je neprimeraný. Nie je priateľný. To treba jasne povedať. Myslím, že s týmto návrhom môžeme pracovať, ale uchovanie dát na 5 rokov o, o všetkých európskych občanoch, e, to, to už na prvý pohľad podľa môjho názoru je neprimerané. A to aj preto, že už doterajšie využívanie dát PNR e, je veľmi odlišné v tých členských štátoch a je úplne nejasné, či tu je zhoda o tom, že sa tieto údaje budú používať len pri e, potieraní terorizmu a organizovaného zločinu. Tu musíme rokovať aj s tretimi krajinami. A potom, pokiaľ ide o dlhodobé uchovávanie, tu si treba položiť otázku, na čo je to vôbec potrebné. E, napríklad e, nie je možné e, modely alebo analýzu správania podozrivých teroristov robiť anonymne, prečo sa nemôžu posilniť klasické vyšetrovacie metódy Ide o konkrétnu prácu policajtov v teréne, na letiskách, pretože toto je problém. Máme problémy s zostanovaním priorit. Šetrí sa pri klasických e, metodách, ale vynakladajú sa veľké prostriedky na také opatrenia, o ktorých nevieme, či budú účinné. A teraz na záver musíme si položiť otázku ústavnosti a zlučiteľnosti s e, európskymi zmluvami. Ja myslím, že toto treba preukázať. Či vôbec existuje e, možnosť zosúľadiť takýto systém s európskymi zmluvami. A áno, právnické posudky, o tých možno vždy diskutovať a vždy každý právnik má svoj názor, ale máme tu jasné jasné stanoviska od právnych služieb, od mnohých expertov. Toto je veľmi citlivá situácia. Nemôžeme to prehliadať, ako to robí komisia. To je nebezpečné. A tu máme ústavný právny rámec, teda kde končí dlhodobé uchovávanie údajov. To si musíme zodpovedať a kde, odkiaľ je možné robiť takéto sledovanie osôb. Ďakujem. Mrs. Ernst. Pan... Ďakujem. Začnem takto. Od začiatku sme vyjadrili veľké pochybnosti o tom, či vôbec je zmysluplná takáto dohoda o PNR. Neexistuje žiaden dôkaz o tom, že je nevyhnutné niečo takéto vôbec e, robiť. A tie argumenty, ktoré používa komisia vo svojom návrhu, to sú argumenty, ktoré neobstoja. Argument o tom, že niektoré štáty takéto niečo chcú mať, to nie je objasnené. Takže ja to považujem za veľmi obťažné. A tu je kritika nielen z našej strany, ale aj napríklad tá agentúra pre základné práva predložila zničujúcu kritiku pokiaľ ide o primeranosť takéhoto návrhu. A tiež si kladne otázku, aký zmysel by to celé malo. A pripomína tiež, že tu môže dojsť k porušeniu základných práv neprimeraným spôsobom. To hovorím len na okraji. Musíme veľmi presne diskutovať napríklad o trestných čínoch, o tom zozname. Áno, boj proti terorizmu. Teraz tu máme e, Európsky zatýkač, rámcové rozhodnutie a tam je veľmi široký výpočet e, podpalačstvo, e, podvody, vydieranie. O tom treba veľmi vážne hovoriť, či naozaj máme to na mysli, ak budeme mať takúto dohodu, či chceme takto ďaleko zachádzať Takže tu je o spracovanie osobných údajov. A ja neviem, na čo sa návrh, e, článok 4 návrh komisie vzťahuje. Chyba vek, chyba pohlavie, to je teda nedostatočné. E, tu môžu by vzniknúť aj dôvody na diskrimináciu. Výmena informácií medzi členskými štátmi. Čo sa udeje s údajmi ktoré môžu navodiť diskrimináciu. Tam na to pokazuje tiež Agentúra pre základné práva. Na čo vlastne by malo slúžiť toto stredisko zhromaženia údajov? Kto vylúči možnosť diskriminácie? Potom tretie štáty, to je veľmi dobrodružná formulácia, ktorú tu komisia navrhuje. Myslím, že takto sa určite táto vec nedá riešiť. Potom 5-ročné uchovávanie, nikto nevie vysvetliť, aký by to malo význam. Myslím, že to je veľmi problematické. A ešte chcem poukázať na jeden bod. Článok článok 11, teda ochrana osobných údajov a právny základ, na ktorý sa tu odvolal teda v rámcov rozhodnutia 2008. V zásade sa musíme orientovať podľa toho, čo sa stane, keď budeme takýto návrh spracovávať. Máme novú smernicu o ochrane údajov a na tú sa musíme potom odvolávať Takže mali by sme počkať, kým táto zmernica, aby sme nerobili polovičaté veci. A potom budeme s tým nespokojní. Takže krok za krokom musíme diskutovať o týchto bodoch. Potrebujeme na to čas, aby sme nespustili niečo, čo je úplne kontraproduktívne a neužitočné. Ďakujem. Mrs. Ludford, your turn. Baronka nech sa páči. Áno, ja mám značné obavy ohľadom tohto návrhu, pokiaľ ide o objem údajov, aj to, že tu ide predovšetkým o to, čo komisia nazýva unknown suspect, čiže neznámy podozrivý. Ja s týmto nesúhlasím, pretože ľudia teda pretože to nie je vôbec vhodný termín. Potom tiež profiles alebo profily, napríklad e, cestovateľský e, profil, ak napríklad niekto možno spáchal zločiny. Ja nehovorím teda, že by nemohli byť užitočné takéto profily, tieto informácie, ako aj povedala kolegyňa, ale zdá sa mi, že pri e, tých oblastiach, ako je obchodovanie, e, pašovanie, obchodovanie s ľuďmi, tak tam by sa to mohlo využívať. Ale myslím si, že tu ten objem údajov o ľuďoch, ktorí sú nevinní, pretože sú nevinní, pokiaľ nie sú e, obvinení, respektíve pokiaľ nie sú odsúdení, tak sú teda nevinní. Nezdá sa mi, že je vhodný ten objem údajov. Vedie to k mnohým problémom e, pri e, zbieraní, ukladaní, e, využívaní týchto údajov. E, a ja teraz hovorím za svoju krajinu, tak kultúra rešpektovania vysokých eh, štandardov ochrany eh, súkromných údajov. Naozaj to nie je dodržiavané a teraz vo Veľkej Británii teda e, zažívame veľký škandál, pokiaľ ide o využívanie, nelegálne získavanie súkromných údajov e, osôb, e, využívanie médiami a dokonca v minulosti došlo aj k uloženiu vysokých trestov za takéto porušovanie e, súkromia, narušenie súkromia. A zdá sa, že polícia teraz odovzdáva osobné informácie z databázy za peniaze, čo je škandalózne. Ale obávam sa, že to nie je stav len v mojej krajine. A to len naznačuje, aký je ten stav kultúry, pokiaľ ide o prístup k údajom a ochranu osobných údajov. E, myslím si, že i, i, bohužiaľ tu nie je vhodný rámec, vhodná kultúra. Ja som samozrejme videla že môže to mať aj odradzujúci účinok a je to užitočné napríklad pri pašovaní drog alebo e, obchodovaní s ľuďmi, ale to neznamená, že v tomto prípade je to primerané, proporcionálne. napriek mnohým žiadostiam alebo mnohé, teda, pardon, napriek mnohým tvrdeniam nevideli sme konkrétne výsledky, ako PNR, eh, PNR eh, napomohol boji proti terorizmu, identifikovať podozrivých. Možno, že teda ja som len nevidela tie správne dokumenty, ale teda myslím si, že to teda nebolo dokázané. Ja by som rada vedela, či existujú praktické záruky, pokiaľ ide o bezpečnosť údajov. Ja viem, že je to napísané v smernici, veľmi všeobecne, e, že teda treba navrhnúť záruky pre bezpečnosť údajov, ochranu údajov a pri narušovaní ochrany údajov, ale ja by som naozaj chcela vidieť konkrétne, konkrétne veci, pokiaľ ide o tie praktické záruky pri prihlasovaní sa podobne, ako by to mohlo byť teda zavedené, ako to funguje. Nož a chcela by som istým spôsobom aspoň nakoniec trošku eh, dať taký implicitný eh, kompliment mojej krajine, a ktorá teda využíva eh, termín profiling pre ten zber údajov a myslím si, že to je doslova taký eufemizmus a myslím si, že aj kolegyňa teda o tom hovorila, to spomenula. Veľká Británia zdá sa, že je na čele v tomto a že to teda robí profesionálnym spôsobom. Ďakujem pán Triata Filidis. Pán predseda, ja súhlasím s väčšinou toho, čo povedala pani Landford, ako aj pán Hurst, ale chcel by som podať, že ako, povedať, že ako povedal teda spravodajca, Eh, budeme to musieť zhodnotiť a okomentovať. Ako aj v iných prípadoch pri dodržiavaní práva alebo uplatňovaní práva ide tu o nájdenie správnej rovnováhy medzi potrebou uplatňovať právo a potrebou chrániť eh, základné ľudské práva. Preto vítam prístup spravodajcov a teším sa, na e, prácu s ním aj s ďalšími steňovými spravodajcami, aby sme dosiahli žiadaný výsledok. Dobre, a teraz ešte by pán Nunes Almeida sa chcel vyjadriť, takže vám odovzdávam slovo. Áno, samozrejme, mohol by som urobiť dlhý prejav, mohli by sme tu ostať celé hodiny, ale budem sa to snažiť skrátiť a venovať sa len niekoľkým otázkam. Pán, eh, pani Sipel povedala, že je tu dojem, že tu bolo veľa pokusov pretlačiť túto smernicu a zdá sa, že neustále naražame na nejaké problémy, ale jednoducho, čo sa stalo tu v tomto prípade, my sme predstavili toto v rámci teda e, rámcového rozhodnutia, ten tretí pilier a to rámcové, e, ale ten tretí pilier prestal existovať, museli sme teda dať preč to rámcové rozhodnutie a preto, e, teda, čiže tento kontext sa zmenil, nuža, preto sa stalo to, čo sa stalo. Bolo to trošku zmetočné. Vo februári tohto roku bol predstavený návrh, debatovalo sa o tom. Myslím si, že eh, veci napredovali dosť rýchly, rýchlým eh, spôsobom. Samozrejme zmenila sa zmluva, ale to je mimo našej kontroly a my sme to teda aj privítali. Potom je veľa eh, vecí, ktoré ste spomínali, naznačili ktoré si myslím, že sú opísané v smernici. Spýtali ste sa nám, kto má prístup, kto zbiera, kto e, teda sa zaoberá týmito údajmi. Ja vám môžem dať e, odpoveď prostredníctvom smernice. Potom ste tiež hovorili, že ten priestor pre obmedzenie, respektíve tie obmedzenia by nemali byť e, obmedzené len na E, drobné priestupky. My sme stanovili, že musí tam byť trest minimálne trest e, musí tam byť trest minimálne o výške troch rokov, aby sa to teda hodnotilo podľa tejto smernice. A myslím si, že naozaj potom nemá zmysel hovoriť o tom, že e, by sme sa tu zaoberali drobnými priestupkami. Nie, môžem vám vás ubezpečiť, že hovoríme tu len o tej závažnej trestnej činnosti. Pani Infeld, len jedna všeobecná poznámka, ktorú by som chcel povedať. Smernica stanovuje respektíve umožňuje orgánom činným v trestnom konaní e, získavať údaje, informácie, zisťovať informácie o e, správaní podozrivých ale v smernici nie je žiadne automatické prepojenie medzi automatickým zistením a dôsledkom, pokiaľ ide respektíve e, teda musí, nie je to automatické, musí tam byť človek, ktorý vlastne urobí to prepojenie uh, ktorý to, to zistenie vlastne pretaví do nejakého konkrétneho výsledku, e, ktorý to využije v praxi, ktorý vlastne e, prefiltruje tie výsledky a potom bude vlastne uplatňovať e, tieto zistenia v praxi. Tiež si myslím, že chy, trošku chýbalo, že sme nepovedali, že komisia zorganizovala e, revíziu a mnohí z vás teda vyjadrili záujem, sme veľmi radi tomuto záujmu, tešíme sa mu. E, týkalo sa to dôkazu toho, že PNR mnohokrát napomohlo vyriešiť mnohé vyšetrovania a dostalo mnoho ľudí pred spravodlivosť. Takže naozaj je nepochybné, že PNR bolo veľakrát kľúčovým prvkom vo vyšetrovaniach a e, pri odsúdení podozrivých. smernica ale nemôže vyriešiť to, myslím si, že naozaj je to na zvážení každého, ehm, koľko takýchto prípadov je potrebných na to, aby sa odôvodnila existencie takého systému. Myslím si, že naozaj toto je len taký, také politické zhodnotenie, ale ak si vypočujete tieto dôkazy, ktoré sme vám predložili, ak sa na to pozriete, tak uvidíte, že naozaj PNR je um, nevyhnutné alebo veľmi dôležité pri odhaľovaní trestnej činnosti a bolo by nezodpovedné zo strany komisie ignorovať tieto dôkazy, ktoré nám predložili orgány činné v trestnom konaní v jednotlivých členských štátoch a keby sme nepredložili tento návrh. Pán Albrecht sa vyjadril k otázke anonymity. Môžem vás ubezpečiť, že podľa smernice údaje budú po jednom mesiaci e, anonymné, budú teda ne, nebudú priradené konkrétnej osobe. Pán Ernst sa pýtal na to, či smernica o ochrane údajov by nemala e, prísť skôr na program než No Nuž, môžem k tomu povedať, že je potrebná samozrejme legislatíva, e, všeobecné princípy, ktoré sú už v ústave, ktoré sú v charte, e, ktoré sa týkajú teda ochrany údajov. E, a potom každý ten systém prístupu a výmeny osobných údajov si vyžaduje špecifické pravidlá o ochrane údajov. Takže ak by ste chceli mať tie dôležité záruky pri ochrane údajov, ktoré vítame v tomto návrhu, musí existovať systém ochrany údajov v tomto systéme bez ohľadu na to, aké pravidla ochrany údajov existujú v tých všeobecných nástrojoch. Myslím si, že by bolo e, nesprávne povedať, že najprv musíme čakať na budúcu smernicu o ochrane údajov predtým, než teda e, predstavíme tento návrh. E, baronka Latford e, spomínala tých neznámych podozrivých. Táto smernica nerobí z ľudí zločincov, e, ale páchanie trestnej činnosti robí z ľudí zločincov. Táto smernica jednoducho umožňuje, respektíve uľahčuje život e, polície a súdov pri zisťovaní a dokazovaní e, trestnej činnosti ľudí ale to nevytvára viac podozrivých alebo viac zločincov, ale e, len odhaluje tých, ktorí by možno neboli odhalení v iných prípadoch a stará sa o to, zabezpečuje to, že títo ľudia sa dostanú pred spravodlivosť, že budú potrestaní za to, čo urobili. Pokiaľ ide o tú anonymitu po jednom mesiaci. Stanovili sme, že identita, totožnosť osoby po jednom mesiaci už nebude prístupná orgánom činným v trestnom konaní, pokiaľ nebude nejaký veľmi závažný dôvod, e, ktorý by viedol vyšetrovateľov alebo sudcom, sudcov k tomu, že budú potrebovať tieto informácie vo vyšetrovaní alebo v procese ale už to nebude dostupné pre napríklad analýzy trendu alebo e, vývoja. Ďakujem, to by bolo všetko. Dúfam, že som nepresiahol svoj rečnícky čas. Ďakujeme pekne za to, že ste nám objasnili obsah a povahu smernice, tak ako bola navrhnutná. A teraz už vraciam slovo spravodajcovi pánovi Kirkovovi aby e, prijal rozhodnutie v mene Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o ten odsek 1. A no už nechcel by som zachádzať do detajlov a chcel by som sa vyjadriť k tomu, čo tu odznelo, pokiaľ ide o komisiu. Myslím si, že jej pripomienky sú veľmi dôležité. Súhlasím s kolegom v mnohých oblastiach ale návrhy návrh komisie je samozrejme východiskom tohto procesu, nie jeho ukončením. Takže vypočul som si pripomienky kolegu a ja dúfam, že tá moja správa bude mať svoje vlastné špecifika, charakteristiky, o ktorých by sme chceli diskutovať s komisiou aj v tomto výbore. Ku pripomienkam rady by som sa tiež chcel vyjadriť. Samozrejme, nás zaujímajú názory všetkých zainteresovaných strán. Sú mnohí, ktorí zatiaľ ešte sa nevyjadrili a my samozrejme budeme zvažovať všetky názory, ale nakoniec budeme musieť predložiť jeden text a nebudeme môcť mať 100 textov a zohľadniť všetky názory všetkých aktérov. Sophie Intveld bohužiaľ teda musela odísť, ale uh, Myslím si, že my si spolu dobre rozumieme a naše názory na to, e, na niektoré oblasti e, sa zhodujú a tu v tejto oblasti ochrany údajov, zberu, ukladania, to, kde, kto to zbiera, nakoľko sa, na ako dlho sa uskladňujú e, otázky databázy. Naozaj zdieľame spoločný názor. Myslím si, že potrebujeme jasné definície a tomuto by sme chceli postupne venovať eh, dôležitú pozornosť. Pán Albrecht a ďalší vyjadrili svoje výhrady. Eh, myslím, že všetky politické skupiny sa vyjadrili okrem jednej a ja chápem ich výhrady a dúfam, že budeme môcť pani Enst a pána Albrechta uspokojiť, teda v závislosti od toho, čo žiadajú alebo požadujú, ale môžem povedať, pokiaľ ide o, o právne stanoviska, sú tak dôležité ako akékoľvek iné stanoviska, ale sú to len stanoviska. E, zdá sa, že s niektorými e, z panienst teda nesúhlasím úplne, a vítam názor komisie, pokiaľ ide o užitočnosť PNR. PNR. Ehm, ja teda vypočul som si s záujmom z tej poznámky ehm, komisie ohľadom ehm, na pomocnosti PNR pri dolapení zločincov. Mám takéto skúsenosti aj napríklad z Manchesteru a ja dúfam, že postupne budeme môcť nájsť aj ďalšie dôkazy, ktoré uspokoja pani Ernst. Ľudské práva, to je tiež dôležitá téma. To, tu nejde len o to, že nevinní ľudia sa môžu byť vtiahnutí do niečoho, čo nespôsobili, za čo nie sú zodpovední, ale aj napríklad to, že nevinní ľudia môžu zomrieť pri teroristických útokoch a to ma veľmi znepokojuje. Uj. Dúfam teda, že som nespôsobil žiadnu nehodu. Dobre, takže môžeme pokračovať. Mu, pokiaľ ide o tie priestupky, respektíve tresty, tam musíme byť veľmi opatrní, ak e, hovoríme o, tých, e, o tej definícii, že jednoducho sa tam hovorí o tých troch rokoch alebo viac. Myslím si, že to je trošku vágne, mali by sme byť exaktnejší. Diskriminácia priama a nepriama a otázka profilovania, e, tu sa o tej hovorila baronka Ladford, nepriama diskriminácia, ako vieme, je veľmi široké pole. Diskriminácia tá môže byť nepriama a často môže mať taký následok, na ktorý sme ani nemysleli. A tiež baronka Latford povedala, že by to nebol rámec vhodný pre tento účel. Myslím si, že jej musíme ukázať, že ten rámec, e, ktorý, e, o ktorý sa snažíme, môže existovať ako, ten, ako PNR a môže ochraňovať ľudí, ktorých teda chce ochraňovať. Ďakujem pekne, pán Kirchhoff. Bola to zaujímavá diskusia. Myslím, že dobrá debata pre, na to, že to bola vlastne prvá výmena názorov. Sme pripravení pokračovať v tejto téme hneď po letných prázdninách a stanovíme si pracovný plán, harmonogram, aby sme mohli vypracovať efektívny, dobrý dokument. Takže navrhujem, aby sme prešli už teraz k nášmu ďalšiemu bodu programu, to je 20. vytvorenie hodnotiaceho mechanizmu na overenie uplatňovania šengenského aky. Takže vás poprosíme, aby ste tí, ktorí chcete, odišli nehlučne, aby sme my mohli napredovať v našej práci.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 say, dear colleagues, we are here to keep on with our work. Takže kolegovia, pokračujeme v našej práci. Ide o prezentáciu právnej služby Európskeho parlamentu. E, ide o právny základ pre návrh komisie na vyhodnocovanie vyhodnocovací mechanizmus e, šengenského dohovoru. E, návrh správy bol e, prezentovaný a Libe mal 11. E, júna a rada zastavila práce na základe právnej služby, názor právnej služby e, rady. E, článok 77 je právny základ, ktorý vybrala e, komisia. Ten hovorí o spolurozhodovaní. A článok 70 neumežňuje zainteresovanie parlamentu v takomto rozhodovaní. Na základe naše, žiadosti nášho spravodajcu som ako predseda výboru LIBE vyžiadal návrh stanoviska právnej služby parlamentu o primeranosti právneho základu. A tiež som právnu službu požiadal, aby preverila, do akej miery možno rozšíriť rozsah pôsobnosti tohto návrhu Eh, aj na boj proti organizovanému zločinu, tak ako to bolo navrhnuté vo viacerých pozmeňovacích návrhoch. Teraz si chceme vypočuť právny názor a potom si vypočujeme poznámky zásudcu komisie a tiež predsedníctva. Potom, čo si vypočujeme prezentáciu nášho spravodajcu pána Koveliu a ďalších členov. Myslím, že za právnu službu je tu pani Dín, takže máte slovo. Ďakujem, pán predseda, za možnosť prezentovať e, názor právnej služby, pokiaľ ide o aplikáciu šengenského dovaru. Položili ste 4 otázky v vašom liste Ide najprv o právny základ, potom dôsledky použitia článku 70 ako právnu základu, po druhé možnosť kombinácie článku 77 a článku 70 a po štvrté možnosť rozšírenia e, rozsahu pôsobnosti. Začneme navrhovaným právnym základom, ako navrhuje komisia, ide o článok 77 lomeno 2 vysvetlenie komisie hovorí o tom, že zrušenie vnútorných e, hraničných kontrol e, predstavuje priestor pre slobodný pohyb osôb. Súhlasíme s tým, ale podľa nášho názoru, že článok 77.2 e nie je dostatočný právny základ. Ako viete, šengenský priestor predstavuje priestor voľného pohybu osôb Zrušenie kontrol na e, vnútorných hraniciach vyžaduje posilnenie vonkajších e, kontrol na vonkajších hraniciach. A to považujeme za dve strany tej istej mince. Týka sa to teda víz, e, kontrol na vonkajších hraniciach. Článok 77.1 hovorí o vytvorení alebo dosiahnutí cieľa Ehm, zrušenia vnútorných hraníc. A článok 72 hovorí o právnom zákone pre potrebné ehm, opatrenia. My si myslíme, že právnym, primeraným právnym zákonom je článok 77.2 ako celok. Myslíme si, že by do právneho základu mal byť zahrnutý aj článok 74, lebo sa tam hovorí o povinnosti členských štátov spolupracovať s komisiou. Doplnenie článku 74 by nemalo dopad na aplikáciu mm, e, obvyklého riadneho legislatívneho postupu. Takže podľa nás správnym právnym základom je článok 77.2 a článok 74. Druhá otázka. Aké by boli dôsledky využitia článku 70 ako právneho základu? Popri skutočnosti, že úloha parlamentu by sa tým zmenila. Podľa článku 70 by e, parlament bol len informovaný. Článok 70 umožňuje rade vytvoriť opatrenia a členské štáty môžu robiť nestranné vyhodnocovanie implementácie európskych politik. Teda členské štáty sú zodpovedné za vyhodnocovanie implementácie na strane členských štátov. Je to systém vzájomného vyhodnocania zo strany členských štátov. Právomoc e, je vyhradená pre členské štáty. Podľa nášho názoru článok 70 nemôže byť použitý ako právny základ na vytvorenie valočného mechanizmu, kde komisia je zodpovedná za implementáciu takéhoto mechanizmu. Tá e, musí vyhodnocovať implementáciu zo strany členských štátov. Článok 70 nemôžno využiť ani preto, e, lebo to má dopad na šengenský e, dohovor alebo sankcie. Tretia otázka znela, či je možné kombinovať článok 77 a článok 70. Podľa nášho názoru to nie je možné. Článok 70 nie je možno pripojiť k právnemu základu súčasného návrhu komisie, pretože podľa návrhu komisie je komisia zodpovedná za evaluáciu implementačného mechanizmu. Štvrtá otázka znie, či je možné rozšíriť rozsah pôsobnosti aj na boj proti organizovanému zločinu a korupcii. Boj proti organizovanému zločinu nie je v cieľoch Schengenského dohovoru a cieľom evolučného mechanizmu je vyhodnocenie e, implementácie dohovoru a nie vytvárané ciele. Ale Eh, ak by to viedlo k podkopávaniu možností eh, eh, implementácie šengenského dohovoru, tak by to mohlo byť doplnené do rozsahu pozornosti. Teraz má slovo pán Kojo, spravodajca. So much, Ďakujem, pán predseda. Chcem sa práve službe poďakovať za ich rýchlu reakciu na našu žiadosť, ktorú sme predložili na poslednom zasadnutí, ako to oznámil pán predseda. Chcem hovoriť o troch bodoch. Právny základ, korupcia a Spojené kráľovstvo a Írsko. Pokiaľ ide o právny základ, chcem sa poďakovať za usmernenie zo strany právnej služby a som rád, že právna služba podporuje tu ist, ten istý prístup, aký má moja správa a väčšina tohto, e, tohto výboru. Dovolte, aby som počiarkol to, čo práva, právna služba práve povedala. Článok 70 nemôže byť použitý ako základ pre e, e, vytvorenie implementačných právomocí pre komisiu. Teda nejde tu o legislatívne akty. To nemôže mať dopad na šengenský e, dohovor tak, ako je postavený teraz. Alebo vytvárať povinnosti pre členské štáty, alebo vytvárať e, sankcie. Každé rozhodnutie, ktoré sa príjme podľa článku 70, by iba odrážalo súčasný evaluačný mechanizmus. O čo tu ide? Rada na svojom zasadnutí rozhodla, budem citovať, uznávajú, že sú medzery v šengenskom dohovore a sú tam tiež slabé miesta, pokiaľ ide o implementáciu existujúcej legislatíve. A e, rada tiež povedala, že posilnenie šengenského evaluačného systému e, sa musí stať efektívnym nástrojom na lepšie aplikáciu šengenského dohovoru a musí zabezpečiť inštitucionálnu rovnováhu a tieto momenty treba zvážiť. Takže rada sa na tento problém nepozerá len tak, že ide o vyhodnotenie šengenského dohovoru, ale žiadajú zmenu právnych nástrojov v súvislosti so Schengenom, pokiaľ je o vyhodnocovanie. Takže článok 70 nemôže byť základom. Už na som zasadnutí som povedal, že viaceré členské štáty e, žiadajú o zmenu právneho základu a to je nepriateľský politický postoj voči parlamentu e, vo chvíli, keď žiadame o väčšiu lojalitu a spoluprácu <clears throat> inštitúcií. A teraz si uvedomuje, že to nebol len nesprávny politický ťah, ale bol to, bol to nezmysel. Politický cieľ, e, e, o ktorý tu žiada rada, sa nedá splniť. <clears throat> Takže ďakujem právnej službe za ich e, názor. Pre mňa je jasné, že nemôžeme dosiahnuť e, tieto zmeny, ktoré potrebujeme prostredníctvom článku 70 a článok 77 a v kombinácii s článkom 74 by mal byť právnym základom a mali by sme sa ďalej uberať týmto smerom. Druhý bod, korupcia. názor našej právnej služby potvrdzuje to, čo som povedal na poslednom zasadnutí. Nemôžeme zmeniť e, meniť šengenský dohovor týmto návrhom. Boj proti organizovanému zločinu a korupcii to nie sú ciele šengenského dohovoru. Cieľom evaluačného mechanizmu je vyhodnocovať implementáciu dohovoru a nie vytvárať nové kritéria. Ale pretože Ciele šengenského dohovoru zahrňajú zlepšenie policajnej a justičnej spolupráce v trestných otázkach. Mohli by sme do tohto mechanizmu zahrnúť vyhodnotenie toho, či sú tu zásadné problémy, pokiaľ ide o zlyhávanie členských štátov v boji proti organizovanej zločinu a korupcii a, a ktoré priamo podkopávajú existujúci systém šengenského dohovoru. Takže tu by sme mohli pripraviť kompromisný návrh v tomto zmysle. A teraz posledný bod, pokiaľ ide o situáciu Spojeného kráľovstva a Írska. Ja som predložil niekoľko pozmeňovacích návrhov, ako aj ďalší kolegovia, aby sme sa dotkli otázky Spojeného kráľovstva a Írska, alebo ide o tretí pilier teda ide o umožnenie týmto krajinám, aby mohli byť vyhodnotené, pokiaľ ide ich eh, policajnú spoluprácu alebo ochranu údajov. Právny názor vyjadrený našou právnou službou hovorí, že by bolo lepšie, keby sa vytvoril samostatný nástroj Chcem sa opýtať našej právnej služby, či podľa ich názoru e, riešenie, ktoré navrhuje Rada v súvislosti so situáciou Spojeného kráľovstva a ISK pri vytvorení agentúry IT, či by sa to dalo vytvoriť aj podľa existujúceho návrhu. Ďakujem. Vyjadrili ste to veľmi jasne a myslím si, že tu máme o čom diskutovať. Vidím, že viacerí členovia sa hlásia do diskusie, takže, ale najprv dám slovo komisii pani Moshammer. Ďakujem veľmi pekne, aby som chcela poďakovať aj právnemu odboru Európskeho parlamentu za e, toto stanovisko. Na nešťastie dostali sme ho pomerne neskoro, takže mm, sa dokážem vyjadriť len k jednej časti. Chcela by som však e, poďakovať za podporu pre článok 77 ako právnu bázu, s čím súhlasia komisia. A e, doplnenie článku 74 e, to e, bude veľmi dôkladne analyzované. Úmyslom komisie bolo zlepšiť súčasný mechanizmus a myslím, že všetci sme sa zhodli na tom, že súčasný systém má určité slabiny a jeho treba zlepšiť. A pán Koelio spomenul aj to, že e, Európska rada nedávno e, opätovne vyhlásila, že treba zlepšiť mechanizmus e, hodnotenia fungovania systému Schengenu a v tomto zmysle, ako povedal aj právny odbor, je, máme, máme v podstate povinnosť zlepšovať nedostatky, ale e, takisto treba zaviesť isté sankcie. Jednoducho sú e, slabé stránky, ktoré treba korigovať a e, E, sankcie môžu byť jedným spôsobom alebo jednou možnosťou a fungovanie šengenskej oblasti nie je žiadnou výnimkou z tohto základného princípu. Takže som veľmi vďačná za to, že ostatní e, okrem právneho odboru podporili e, tento výber právnej bázy. Pokiaľ ide o korupciu, tak v prípade uplatňovania aký my súhlasíme s tým, že korupcia a boj proti organizovanej kriminalite sú súčasťou hodnotenia. Mm, ak sa uplatňuje aký, a keď sa pozrieme na Britániu a Írsko, tak tam treba ísť znova, alebo teda treba túto vec prehodnotiť neskôr. Dobre, ďakujem veľmi pekne. A teraz polské predsedníctvo rady, pán Bogudecký, možno mohli by ste sa k tejto veci vyjadriť tiež? Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja ďakujem aj ostatným prítomným. Moje meno je Mariuš Boguševský. Som radcom e, Rady EAA, pôsobím pri stálom zastúpení Polska pri e, Európskej únii a mám to potešenie zastúpať predsedníctvo na rokovaniach o tejto téme. Po včerajšom vyhlásení e, pána ministra Millera, ktoré odznelo tu v tejto miestnosti, by som chcel len zopakovať, že naše priority, naš, našou prioritou je spolupracovať s Európskym parlamentom, a e, to vo všetkých e, zatiaľ nedorešených otázkach. My veľmi radi e, budeme spolupracovať so spravodajcom a chceli by sme a pokúšame sa o pravidelné stretnutia so spravodajcami, spravodajcami všetkých správ a to už od februára tohto roku. No a pokiaľ ide o vecnú stránku, sme toho názoru, že tento problém E, je tak horizontálnej, ako aj vertikálnej povahy. A my by sme chceli um, vypracovať jednotný právny základ, e, ktorý e, by absorboval obe časti mandátu šengenského hodnotenia a dúfame, že parlament nám pomôže v celom tomto, tomto konaní a dúfam, že sa rozšíri aj rozsah pôsobnosti. Polsko nielen ako krajina predsednícka, ale aj ako radový členský štát nepodporilo myšlienku e, zmeny právneho základu e, pre hodnotenie šengenského systému, ale teraz ako predsednícka krajina e, budeme skúmať možnosť kompromisu na rade a radi by sme začali pracovať na tejto úlohe čo najskôr, ale v tejto fáze závisíme od e, predloženia návrhov a poslanci Európskeho parlamentu budú určite informovaní o e, smerovaní diskusí na rade, pretože je to vec, ktorá nás iste všetkých zaujíma. V tejto veci, v tejto chvíli myslím, máme možnosť rozbehnúť príslušné kroky tak, aby sme mali k dispozícii stanovisko už v septembri tohto roku. A pokiaľ ide o slabé stránky, o ktorých hovoril hovorila Európska komisia, ja by som eh, chcel pripomenúť jednu vec a to, že prebehne diskusia o týchto nedostatkoch na neformálnom zasadnutí eh, Rady EHA v septembri. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. Mohli by ste reagovať právny odbor na pripomienky, ktoré odzneli zo strany pána spravodajcu, pána Koelia, len aby ste objasnili otázky, ktoré odzneli. Ďakujem veľmi pekne. Pán Koelio sa pýtal, či by bolo možné ísť cestou riešenia, ktoré sa uplatňovalo aj e, v prípade agentúry IT. E, v prípade tejto agentúry veľké Veľká Británia na základe článku 4 protokolu o Schengene e, navrhla, že sa bude zúčastňovať na niektorých činnostiach Schengenu. Toto bolo potvrdené radou a e, e, Spojené kráľovstvo sa neskôr rozhodlo participovať plne na nariadení o agentúre IT a dohodlo sa tiež, že bude ponechané, ponechané na súdnom rozhodnutí ktoré opatrenia sa budú reálne uplatňovať. Takže takto na prvý pohľad sa zdá, že nie je žiadny dôvod, e, prečo by si rada nemohla vybrať rovnaký prístup aj v tomto návrhu, ale je to postup, ktorý je jednoznačne e, e, záležitosťou rady. Parlament nemusí v tomto ani poskytovať informácie, nemusíte ani konzultovať parlament. Takže ak sa rado rozhodne, že pôjde týmto postupom, tak Spojené kráľovstvo bude mať možnosť plne participovať, ale pokiaľ takýto postup nie je zavedený, tak e, nevidím možnosť, že by to bolo možné. Podľa môjho názoru jednoducho bude pravdepodobne potrebné e, prísť so separátnymi návrhmi. Dobre, teraz si vypočujeme názor, názor e, pos, poslankyňa poslancov. Pani Nedovčeva, máte slovo ako prvá. Ďakujem veľmi pekne, pani, pán predseda. Ja by som chcela poďakovať všetkým, ktorí sa vyjadrili Chcem poďakovať aj právnemu odboru parlamentu za jeho stanovisko, ktoré potvrdzuje konzistentnosť nášho e, vlastného e, stanoviska, e, ktoré sme vypracovali a schválili ako Európsky parlament. Tu treba zvážiť 4 body. V prvom rade právny odbor nám potvrdil to, čo sme hovorili od začiatku, teda, že existuje právny základ, ktorým je článok 77 2 a článok 74. A podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme si e, toto vždy pripomínali. Tento šengenský mechanizmus musí byť založený na komunitárnej metóde a, na, a treba rešpektovať jednoducho e, ducha spoločenstva a e, práva členských štátov. Nemalo by ísť len o nástroj, ktorý bude slúžiť akýmsi krátkodobým národným záujmom a a tretia záležitosť, ktorú treba spomenúť, je, že si musíme neustále pripomínať úlohu Európskeho parlamentu, pretože my predstavujeme priame prepojenie s občanmi, takže e, ak nás postaví niekto na vedľajšiu kolaj, tak to vysiela zlý signál, že občania sú stávaní na vedľajšiu kolaj, kolaj a my nechceme, aby k tomuto došlo práve teraz, keď hovoríme alebo keď sa často hovorí o, akési ako, o akomsi deficite demokracie. Takže skôr by sme sa mali zaujímať o zvyšovanie dôvery našich občanov v inštitúcie P. No a e, ďalšia vec, ktorú treba skúmať, je to, ako budeme riešiť inovácie postupe Lisabonskej zmluvy do platnosti. My si teraz e, všetci uvedomujeme fakt, že šengenský mechanizmus treba tiež aktualizovať treba e, prehlbiť transparentnosť a zabezpečiť, že mechanizmus je aktuálny a že všetky členské štáty e, majú rovnaké postavenie bez toho, aby sme ukladali príliš veľké bremeno na niektorý konkrétny členský štát. Rada by skrátka mala vyslať pozitívny signál e, v tom zmysle, že Vychádzame z týchto princípov, že ide o veľmi dôležité hodnoty a e, rada ich tiež podporuje. No a posledný aspekt e, týkajúci sa korupcie. Tu súhlasím s tým, čo povedal pán spravodajca Koelio. Boj proti korupcii nie je súčasťou šengenského aký. A e, navyše máme už niekoľko ďalších mechanizmov, ktoré sa zameriavajú na tento problém. Bulharsko a Rumunsko majú svoje vlastné mechanizmy, ale aj ostatné krajiny majú niečo podobné. A v júni komisárka Malmström e, vydala svoju stratégiu na boj proti korupcii, ktorá je naozaj veľmi ambiciózna, v podstate najambicióznejšia z tých, ktoré sme doteraz videli. A ak e, chceme naozaj vystupovať e, presvedčivo, alebo ak komisárka chce vystupovať presvedčivo, tak rada určite musí aj tieto kritéria zaradiť do hodnotenia šengenského mechanizmu, ináč nebude požívať dôveru ostatných aktérov. No a e, treba si uvedomiť, že my e, v podstate tie práva a hodnoty voľného slobodného pohybu občanov musíme rešpektovať a e, bude to znamenať aj zvýšenú úroveň bezpečnosti. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Ensiu. Ja vám ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som poďakovať právnemu odboru Európskeho parlamentu za veľmi podrobné stanovisko, e, pretože mm, no, ono je veľmi zaujímavé, ale uvidíme, či si, ho parlam- či si ho rada vezme k srdcu. A tiež by som chcel povedať pár slov o právnom základe. E, z, zo stanoviska právneho odboru je jasné, že článok 70 možno uplatňovať len v prípadoch, kedy mm, hodnotenia vykonávajú členské štáty, ako to bolo doteraz, ale e, pointa nového mechanizmu, ktorý sa teraz navrhuje, je v tom, že e, bude prebiehať e, hodnotenie na úrovni Európskej únie, kde za hodnotenie plnenia šengenského aký bude zodpovedať Európska komisia. Isté, e, vždy tam bude musieť byť určitá dozorná komisia zložená zo zástupcov členských štátov. Každopádne ja si myslím, že rokovania by mali byť čo najskôr odblokované a malo by sa začať čo najskôr hodnotiť o novom, teda ho, rokovať o novom hodnotiacom mechanizme Schengenu, pretože inak podkopávame záujmy E, európskych občanov, ktorí si žiadajú efektívny systém e, hodnotenia a ochrany vonkajšej hranice Európskej únie a takisto vzdušného priestoru. A pokiaľ ide o korupciu a boj proti kriminalite, tu mám rovnaký názor ako, ako právny odbor, teda, že tieto záležitosti by nemali byť e, súčasťou kontroly E, plnenia šengenského aky a nemali byť kritériom splňania šengenského aky, ale právny odbor um, hovorí aj o alternatívach, ktoré máme e, v prípade hodnotení na mieste, v teréne. E, teda môžu tam byť hodnotené akési postranné otázky a toto je jedna z nich, ale um, pomerne často sa opakuje jedna vec a ja ju chcem povedať ešte aj teraz. Uh, táto úloha nie je ľahká. My totiž e, máme nejakú, alebo teda musíme mať nejakú objektívnu e, merateľnú metódu a nikto e, nedokáže odmerať korupciu. Hej, nemáme nejakú jednotku korupcie, nejaký meter alebo centimetr. A toto môže viesť k prílišnej politizácii, ktorá nebude prinášať nič k zlepšovaniu plnenia pravidel stanovených v zmluvách alebo v aký. A toto bolo mm, ukázané veľmi jasne na príklade Bulharska a Rumunska. Bulharsko a Rumunsko nevstúpili do šengenskej oblasti napriek tomu, že splnili všetky podmienky. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Latford. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Ja veľmi e, dôrazne podporujem to, čo povedal pán Coelho a takisto si cením jeho prácu na tomto návrhu. Takisto plne podporujem právny základ a argumentáciu, no minimálne argumentáciu právneho odboru. Tie argumenty sú veľmi presvedčivé a právny základ vo forme článku 77, ten je tam kvôli spolurozhodovaniu a e, článok 70 e, neposkytuje ani e, nejakú komunitárnu metódu, ani tento element spolurozhodovania. Takže ja si veľmi cením to, čo Carlos Coelho urobil a e, jeho sná bola za, začleniť aj e, Spojené kráľovstvo a Írsko, ale e, pán Coelho vysvetlil jasne, o čom ide, lenže hovorí, že ak sa nezúčastňujete, nemôžete hodnotiť. Lenže tieto krajiny sa zúčastňujú na CIS na policajnej spolupráci a e, napríklad z toho by vyplývalo, že niektoré členské štáty nemôžu hodnotiť, hodnotiť Britániu na úseku ochrany osobných údajov. Takže, pán Coelho, jedna vec, možno, že je tak neskoro, ale ja mám pocit, že e, táto meniteľná geometria Schengenu, e, tá je pre mňa pomerne ťažko pochopiteľným princípom. Mm, Máme protokol 19, 21, no 19 v tomto prípade tu mám v podstate e, každú noc pod vankúšom, ale e, pozícia Spojeného kráľovstva je troška komplikovaná. E, teda účasť na Schengene a AFS je. Ale mne sa zdá, že kreatívne sily zákonodárneho zboru a právnych odborov tých troch inštitúcií, ktoré spolu rokujú, že určite by boli schopné prísť s nejakou formulou, s e, nejakým princípom, ktorý by umožnil čiastočnú participáciu Spojeného kráľovstva a Írska a rozšíril ich e, neparticipáciu na šengenskom aký, respektíve na jeho kontrolách. No a ja e, pomaly začínam chápať, čo právny odbor hovorí. Vo svojom najnovšom stanovisku právny odbor totiž tvrdí, že podľa jeho názoru by mal vzniknúť osobitný právny nástroj pre to, aby e, Spojené kráľovstvo s Írskom sa mohli zúčastniť. A potom e, právny odbor odvoláva na svoje e, stanovisko spred roka o agentúre ITH a ja sa chcem pardon, na agentúre IT, ale ja sa chcem spýtať, či právny odbor môže špecifikovať, ktoré stanovisko to je tam v podstate išlo o to, že, že nariadenie vytvorilo agentúru a iný nástroj uh, upravuje kontrolu vykonávania. Tam išlo v podstate o manažment IT systémov. Ja sa chcem spýtať, či e, podľa právneho odboru e, tie ustanovenia nariadenia o agentúre IT boli splnené, pretože ja, tomu, ja, ja to vidím tak, že sa spomína len v úvodných ustanoveniach fakt, že Spojené kráľovstvo sa zúčastňuje na, na, na tejto činnosti len kvôli rozhodnutiu o SIS. Potom sa hovorí o rozhodnutí rady, ktorým sa reaguje na žiadosť e, Spojeného kráľovstva v zmysle protokolu 4 článku 19 a pardon, článku 4 protokolu 19 a e, mne nie je celkom jasné, či ten systém, e, ktorý bol zavedený v prípade toh, tejto agentúry IT, či e, je to tá istá situácia ako teraz, teda tá, tie rozdiel, tá rozdielna právna báza. Ja sa to len snažím e, upresniť. Pánova, otázka pána Koelia je, čo teraz, ako naložiť s účasťou Spojeného kráľovstva Írska? ak ponecháme článok 77 ako právnu bázu. Ja si nemyslím, že ide len o otázku Spojeného kráľovstva a Írska. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne pani Tanoka. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja budem hovoriť veľmi stručne. A e, chcem sa vyjadriť k tomuto stanovisku. My e, sme si vypočuli eh, stanovisko predsedníctva rady, teda je to celkom podnetné. Polsko je proti zmene právneho základu. Dúfame, že čo skoro dostaneme nové informácie z prostredia rady a polského predsedníctva. Každopádne eh, ja by som chcela zaželať veľa úspechov pánovi Kojelovi, nášmu spravodajcovi, ktorý prislúbil, že predloží kompromisné návrhy k návrhom 24, 43 a 71. My nie sme predkladateľia týchto návrhov, ale aj tak by som chcela zdôrazniť, že ide o boj proti korupcii a organizovanému zločinu na vonkajších hraniciach. A e, je tu veľmi reálna potreba toto uviesť explicitne, pretože sa objavujú špekulácie, podľa ktorých e, táto otázka sa zneužíva len na to, aby e, bolo porušované šengenské aky napríklad s Norskom. Tam sme zaznamenali určité vyhlásenia o iniciatívach, ktoré sme, by mali smerovať k zavedeniu kontrol na hraniciach, pretože z mojej krajiny, z Lotyšska e, prúdi určitá organizovaná kriminalita do Norska a teda preto toto hodnotenie a všetky tie materiály, ktoré sme doteraz dostali a ktoré skúmame, vysielajú politický signál a pán Coelho to potvrdzuje. My teda musíme vyslať takýto politický signál a tento signál musí byť jasný. Schengen totiž je záležitosťou, o ktorej nemôžeme už len špekulovať. a nemali by tu byť púšťané určité populistické vyjadrenia. Pani Ernst. Už mnohé oznelo. A ja sa chcem poďakovať právnej služby za toto seriózne predstavenie problematiky. Ja si kladiem otázku, či som tu v parlamente nie nadarmo. Um, táto otázka evaluačného procesu šengenského dohovoru je, je dôležitá a článok 77, tam sa musíme zhodnúť a e, jasne na tomto základe postupovať ďalej. Druhý bod, e, veľmi stručne, korupcia a organizovaný zločin. To už všetko odznelo, tam to nemá čo hľadať. Sú iné právne základy, e, predrečníci to podali jasne takže tomu sa nebudem ďalej venovať. A to ma upokojuje, lebo inak by sme tu vniesli chaos a mali by sme rozličné štandardy. Tretí bod, ktorý je pre nás veľmi dôležitý, to je posilnenie transparentnosti aj s ohľadom na Európsky parlament. Keď sa pozriete na naše pozmeňovacie návrhy, tak uvidíte, že vo všetkých otázkach parlamentu Trváme na zainteresovanie parlamentu, teda aj pokiaľ ide o viacročný program, tam sú odporúčania na evaluáciu. E, chceme, aby parlament bol informovaný a aby bol zainteresovaný. Aj mnohé ďalšie veci. A myslím, že tieto návrhy sú dôležité. A to, čo mi robí zásadné obavy, to sú všetky tie otázky, pokiaľ ide o obmedzené zavedenie e, hraničných kontrol, ja nie som spokojná s tým, čo tu navrhuje spravodajca. Myslím, že to nie je dosť zúžené a preto sme provokačne predložili pozmeňovací návrh 52, teda je potrebné dodržiavať alebo teda všímať si dodržiavanie lehôd pri znovu zavedení kontrol. Takže tu ešte môžeme veľmi mnoho diskutovať, pokiaľ ide o znovu zavedenie hraničných kontrol. My tam máme svoje obavy, tie ich poznáte. Takže to je z mojej strany všetko. Danke. Now this is not... Ďakujem pekne. Toto ešte nie je koniec tohto príbehu. Odznelo tu niekoľko pripomienok a možno, že by ste chceli, pán Koedo, využiť túto príležitosť na vaše záverečné slova. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, všetkým rečníkom za ich pripomienky a názory na túto otázku. Rád by som podporil to, čo povedalo polské predsedníctvo. Keď nám bolo povedané, že sa snažia nájsť prvú a druhú časť mandátu, pokiaľ ide o ten prvý, je to ten istý nástroj. Toto žiadame vlastne od začiatku tohto volebného obdobia. Bojujeme proti dvojitému metru. Povedali sme, že by mal by byť len jeden mechanizmus a tie podmienky, ktoré by mali byť, by mali platiť pre tých, ktorí sú v Schengene a pre nových, tak tiež by mali byť tie isté. Takže vítam vyhlásenie polského predsedníctva. Chcú mať ten istý nástroj e, prvý, prvú aj druhú časť toho mandátu šengenského hodnotenia a myslím si, že to by mohlo umožniť ešte stále používanie e, toho článku 77 ako právneho základu a spolurozhodovacieho postupu, čiže účasti parlamentu. Teraz moje konkrétne pripomienky. Chcel by som pripomenúť, že o čo sa tu snažíme, je posilniť existujúci hodnotiaci mechanizmus a urobiť z neho európsky systém, aby to nebol medzivládny systém. Po druhé, monitorovať a hodnotiť efektívnym spôsobom. Momentálne tomu tak nie je, ako všetci viete. Po tretie, chceme pomôcť členským štátom, ktorí čelia istým problémom, aby vo už ranej fáze vyriešili, odstranili nedostatky, aby sa zvýšila tiež úloha Frontexu a jeho podpora. A nakoniec uplatňovanie sankcií v prípade, že pretrvávajú nedostatky a ak môžu ohroziť celkovú bezpečnosť šengenského priestoru. O čo sa tu snažíme? Snažíme sa vytvoriť európsky systém, ktorý bude podstatne odlišný od toho súčasného. A preto rada musí rozhodnúť, a či, či teda chce byť s parlamentom, alebo či chce ísť proti parlamentu a robiť to bez parlamentu. Rada musí rozhodnúť, či stále, či teda či stále chce udržať ten súčasný mechanizmus, alebo či ho chce zlepšiť, e, či ho chce zmeniť na európsky mechanizmus, e, tak ako sa to snažíme navrhnúť. Už aj je to na rozhodnutí rady. Z politického, ako aj právneho hľadiska situácia je jasná. Ale rada musí prijať politické rozhodnutie. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi Kojedovi, spravodajcovi, ďakujem všetkým prispievajúcim a aj ďakujem právnej službe za právne stanovisko, ktoré podporuje a ktoré posilňuje pozíciu Európskeho parlamentu, ktorá bola prijatá. Myslím si, že je teraz čas oznámiť, že orientačné hlasovanie by sa mohlo konať v septembri alebo oktobri na stretnutie, na stretnutie LIBE Takže ešte máme istý čas a teraz e, prichádzame k bodu rôzne. Predpokladám, že tu nebudú žiadne pripomienky a dátum nasledujúcej schôdze výboru LIBE je 31. augusta 2011 od 9. ráno do 12.30 a potom od 15. do 18.30. Takže to je všetko a teraz už mi nezostáva iné, len vám zaželať eh, pekné letné prázdniny. Dúfam, že si ich užijete. Takže vidíme sa 31. augusta.